Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dámy a páni, kolegovia, navrhujem, aby sme začali. Afternoon. Thank you for coming. Ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli, aj keď nás nie je mnoho. Teda každého si o to viac vážime a prosím, neodchádzajte pred pol siedmou, ak vás môžem o to poprosiť. Je pondelok 21. septembra 2015. Schôdza prebieha od 15. do 18.30. Program je vo vašich zložkách. Na podkladoch navrhujem isté zmeny v programe. Body 7 a 14 sa prehodia. Preskúmanie návrhu stanoviska o únii kapitálových trhov. Spravodajcom je kolega Levandovský. Prebehne v útorok 22. septembra od 9. do 10. a schôdza koordinátorov prebehne v útorok ako posledný bod programu od 17. do 18.30. Teda to nie je nejaká zásadná zmena. Ďalej, bod 8 sa týka hlasovania výsledkov rokovaní podľa pravidla 73 bod 5. Spravodajcom je kolega Zoriňo. E, tento bod sa odkladá na 13. októbra 2015 E, z vážnych dôvodov. A bod 7a je doplnkovým bodom programe. Teda to je tretia zmena, tretí návrh zmeny. Koordinátori práve teraz pracujú na revízii systému predelovania správ a stanovísk, pričom vzniklo na schode koordinátorov e, minulý týždeň e, už konkrétne stanovisko. Konkrétne zo 17. septembra je tu rozhodnutie koordinátorov skupiny Zelených, GUE a skupiny e FTD požiadali o to, aby sa minulo týždňové stanovisko stalo predmetom hlasovania celého výboru na základe tohto listu a podľa pravidla 205 Máme takýto bod v rokovacom poriadku Európskeho parlamentu. Budeme hlasovať o rozhodnutí koordinátorov. Ak sme ochotní takéto rozhodnutie schváliť, tak ho podporíme. Ak nie, tak e, bude výbor proti. Teda ide tu o rozhodnutie koordinátorov. Zajtra o 10. hodine sa bude hlasovať o tomto bode. Znamená to, že rozhodnutie o revízii systému predelovania správ a stanovisk, tak ako to schválili koordinátori na schôdzi z 15. septembra, vyplýva to z pravidla 205 rokovacieho poriadku. Na požiadavku troch politických skupín Potom, čo sa to odsúhlasí, e, dostanú všetci poslanci konkrétne znenie, respektíve výsledky hlasovania. Máme tu teda tri návrhy na zmenu programu. Pýtam sa, či sú nejaké otázky, prosím, k týmto návrhom. Nech sa páči. Kolega Royl. I am ready. Okay, then I can start. Yeah. Ich habe nur eine Nachfrage. Chcem sa len opýtať, keď hovoríme o tom, ako sa predelujú správy, to bola v minulosti vždy úloha koordinátorov, oni to rozhodli medzi sebou. Je to totiž výsostná úloha koordinátora. Ja nechápem, prečo by sa to malo teraz nejako meniť a či sa to vôbec musí meniť. V budúcnosti predsa budeme musieť možno hlasovať o všetkých takýchto eh, postupových otázkach eh, a ja si takéto postupy vyprosujem. Teda buď koordinátori majú takúto úlohu a právomoc, e, a to vždy, alebo to zmeníme, a potom v budúcnosti bude takýto postup platiť aj v iných um, otázkach. Keď to niekomu vôbec nebude vyhovovať, tak sa to tiež bude musieť hlasovať vo výbore. Predseda, ak schválime zmenu v systéme pridelovania správ, v budúcnosti o tom tiež budú rozhodovať koordinátori, nie výbor. Ide tu len o zmenu celého systému, nie o všeobecné pravidlo toho, že koordinátori sú zodpovední za toto prideľovanie. Všetko ostane nezmenené. Koordinátori sú zodpovední za toto e, prideľovanie správ. We would, would, we would like only to change the system. Chceme ten systém len zmeniť a je tu požiadavka aby výbor hlasoval o zmene tohto systému. Ale rozhodnutie ešte stále bude na úrovni koordinátorov o tomto pridelovaní správ. Je to prosím jasné, pán Royal, teraz už? Vyjasnilo sa to? Pán Royal, ja som to pochopil už predtým, ja som to veľmi dobre pochopil, o čom sa bude hlasovať, ale Nepochopil som, prečo pravidlo doteraz platné, ktoré neschválil náš výbor, doterajšie rozhodnutie platilo mnoho rokov a teraz, um, ak už odrazu nebudú o tom rozhodovať koordinátori, ale celý výbor, chcem vám upozorniť, že v budúcnosti sa potom budú môcť pochybniť všetky takéto uh, právomoci koordinátorov. To sa nemôže predsa povoliť iba raz a jednorázovo. Nie, drahý kolega Herbert. Nebola to požiadavka hlasovať na úrovni celého výboru v minulosti. Nikto o to nikdy predtým nežiadal. Teda všetky rozhodnutia koordinátorov boli platné. Tentokrát však je tu požiadavka troch politických skupín, aby sa to overilo vo výbore. Je to nezvyčajná situácia, áno. Teda ak takáto požiadavka padla, Mojou povinnosťou je požiadať výbor, aby o tom hlasoval. Je to naozaj mimoriadná situácia. V minulosti nikto o takéto úpravy nežiadal, keď si ty predsedal výboru. Nikto nežiadal o takéto overenia, ale za každým po schôdzi koordinátorov na úvod ďalšej následnej schôdze oznamujem, že koordinátori rozhodli o istých veciach, a pýtam sa, či sú nejaké námietky k týmto rozhodnutiam. Zväčša námietky nie sú. Nemyslím si teda, že v tomto zmysle niečo meníme zásadne. Ak bude naozaj nevyhnutné o tom diskutovať, môžeme to prediskutovať, ale... Dobre. Nech sa páči, pán kolega. Ja na stručne to, čo hovoríte, je pravda. Postup rozhodovania o správach, rozhodovania o správach mm, leží na pleciach koordinátorov. Oni o tom rozhodujú, ale prečo o tom hovoríme na výbore? Pretože systém sa mení. Nie na začiatku, to ako to bolo predtým, ale počas vývoja. Napríklad teraz tu máme návrh keby teraz došiel nejaký návrh, o ktorom by sa bolo treba diskutovať, pretože by sme boli uprostred mandátu, tak iste. Museli by sme to riešiť takto, ale my sme sa rozhodli, že by bolo lepšie hovoriť o tom pred celým výborom, pretože tá zmena je obrovská a koordinátori sa naozaj nezhodujú v tejto téme. Ďakujem. Očakávam, najmä od koordinátorov, že budú informovať svojich poslancov o celej tejto situácii pretože by sme sa podľa mňa mali vyhnúť nejakým diskusiám. Zajtra máme hlasovanie, nie nejaké e, zdlhavé diskusie. Keď sa hlasuje, tak sa hlasuje. A nediskutuje sa. Chcem teda požiadať všetkých koordinátorov, aby si to prediskutovali so svojimi politickými skupinami. Je to veľmi dôležité, ak naozaj chceme zajtra dokončiť všetko, čo máme naplánované na hlasovanie. Ďakujem. A chcem sa opýtať, či s takouto zmenou môžeme schváliť znenie e, programu. Máme teda tri konkrétne zmeny, nie sú žiadne námietky. Ďalej, oznámenia predsedu rozšírené predsedníctvo e, za účasti predsedu komisie Maroša Ševčoviča o aktuálnom stave energetickej únie e, zasadne v Štrasburgu 6. októbra 2015 od 8.30 do 10.00, Konkrétne v sále VIK 200 bude to neformálne stretnutie. Znamená to, že to budú rokovania medzi podpredsedom komisie Marašom Ševčovičom a výborom ITRE. Pôjde o neformálne stretnutie, tak ako tomu bolo nedávno aj s iným komisárom pánom komisárom Moedasom. Eh, Moedas. Point number three, approval of minutes. The minutes of Ďalej zápisnice eh, z predchádzajúcich schôdzí z 15. 16. júla 2015. Eh, ak nebudú žiadne námietky a výhrady, budeme považovať zápisnice za schválené. Vidím, že žiadne námietky nie sú. Ďalej bod 4, Horizont 2020, prvé výsledky, výmena názorov s pánom Robertom Janom Smithom, ktorý je generálnym riaditeľom Európskej komisie. Srdečne vás vítame v Európskom parlamente. Veľmi často ste tu u nás hosťom, pán generálny riaditeľ. Už si na vás zvykáme. Veľmi sa tešíme, že ste opäť raz medzi nás prišli. Ide tu o výmenu názorov na veľmi dôležitú tému Horizon 2021. výsledky. Pán rediteľ, veľmi dobre viete, že aj pán komisár Moedas je v neustalom kontakte s našimi poslancami z výboru ITRE. Je dôležité, aby sme mali informáciu o aktuálnom dianí v tomto smere, pretože politika inovácií, nové technológie, výskum, to je na našom programe už 15 rokov, od roku 2000. Teda konečne už by sme mali dosiahnuť nejaké úspechy. Pán riaditeľ, po 15 rokoch inovácií, politiky inovácií, je to dlhodobo priorita na našom programe. Bola tu Lisabonská stratégia, stratégia EU 2020. My by sme už konečne mali byť úspešní. Ako? To však dosiahnuť. Vy už ste niekoľko rokov vo funkcii riaditeľa, mali by ste nám v tom nejako pomôcť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Chcem sa vám poďakovať za to, že môžem dnes pred vás predstúpiť, aby som vás informoval o aktuálnych mm, prvých výsledkoch Horizontu 2020. Pán komisár Moedas vám už, vám už zaslal potrebné odpovede na všetky vaše otázky. Teda nebudem zachádzať do všetkých technických podrobností. Chcem sa však už v krátkej prezentácii sústrediť najmä na to, Aký je aktuálny stav v plnení výsledkov Horizontu 2020 v kľúčových prioritách, ktoré sú relevantné pre váš výbor aj pre Európsky parlament? Ešte si spomínate, že v priebehu rokovaní o Horizonte 2020 ste poukazovali na viacero kľúčových oblastí a ja vás budem informovať o tom, ako sa nám podarilo veci posunúť. Tiež sa vyjadrím k našim úspechom, ale spomeniem aj niektoré problematickejšie oblasti Chcel by som najskôr spomenúť úspechy, ak dovolíte. Horizon 2020 je neuveriteľne populárny. Doposiaľ sme dostali 65 tisíc návrhov a to jasne naznačuje, že mnoho uchádzačov eh, si našlo cestu k programom z Bruselu a kvalita týchto návrhov, ktoré dostávame, je v všeobecnosti veľmi dobrá. Máte pred sebou a k dispozícii knižočku, kde nie je všetkých 65 tisíc návrhov, samozrejme, niektoré z nich sa ešte len vyhodnocujú, ale je to akýsi súhrn toho, čo sme doposiaľ dostali. Vidíme, že naši žiadatelia, uchádzači, hodnotia veľmi pozitívne náš prístup k novým výzvam, tiež sa im e, páčia naše hodnotiace kritéria a celkový prístup. Myslím si, že teda prvé náznaky sú také, že horizont je úspech. Ďalej druhá vec. Nechceme, aby sa to vnímalo ako uzavretý proces a preto vám môžem s potešením oznámiť, že 40 účastníkov je nováčik podnikmi a z nich 80% sú malé stredné podniky. A o to ste predsa vy celý čas e, žiadali, aby tu nešlo nejaký uzavretý klub, aby to bolo otvorené všetkým možným uchádzačom, najmä malým a stredným podnikom. Týmto sa dostávam k tretiemu bodu tretiemu úspechu a to sa konkrétne týka, týka účasti malých stredných podnikov. Vďaka konkrétnemu nástroju pre malé stredné podniky e, sme zaznamenali obrovské množstvo startupov a malých stredných podnikov, ktoré sa uchádzajú. Vy ste tiež uviedli e, vo svojich cieľoch, že 20 rozpočtu okruhu 2 a 3 sa musí vyčleniť práve na malé stredné podniky. Môžem vás ubezpečiť, že v súčasnosti sme na úrovni 23 teda dokonca sme prekročili stanovený cieľ. Myslím, že sú to mimoriadne e, dobré správy pre e, pani e, Toju a pána Rubíka, ktorí sa venujú najmä otázka malých stredných podnikov. Ďalej štvrtý bod, ktorý tiež je blízky srdcu, najmä pánovi predsedovi, ktorý sedí po mojej pravici, ale aj pán Turmes o to žiadal, a síce otázky energetiky. Energia bola v priebehu rokovaní jednou z hlavných tematických oblastí, o ktorých sa diskutovalo veľmi zdlhavo, najmä čo sa týka financovania, ktoré sa má prideliť nefosílnym eh, preskumom a taktiež eh, miery absorpcie trhu. Tu sa podarilo dosiahnuť kompromis, eh, ktorý znamená, že 85 rozpočtu bude musieť byť využitého na obnoviteľné zdroje energie a 15 na absorpciu trhu. Môžem vám oznámiť, že čo sa týka nefosílneho výskumu, sme teraz na úrovni 90%, teda aj tu sme prekročili ciele, o ktoré žiadal váš výbor a Európsky parlament, čo sa týka priorít v rámci Horizontu 2020. Ďalej, piatý bod, ERC. Je to jeden z najvýznamnejších pokrokov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Horizont 2020 zaznamenal takmer zdvojnásobenie rozpočtu v ERC. Pán predseda o tom veľmi dobre vie, vie všetko o úspechoch v tejto oblasti. Obdobie e RC sa stalo Teda ERC sa stalo eh, celosvetovo uznávaným hodnotiacim eh, kritériom. Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať eh, možno jednému človeku, ktorý bol kľúčový v tomto procese, konkrétne pani Angelika Niebler. Ona to síce dnes nie je, ale zohrala veľmi významnú úlohu v zriadovaní tohto programu. Chcel som oceniť jej prínos, ale aj prínos mnohých iných, ako vás, pana predsedu, ktorí ste tiež od prvého dňa podporovali RC Ďalej šiestý bod, e, ten je dôležitý pre Kristiane Elera, to ide o zrýchlenie procesu pre inovácie. Toto chcel Kristian Eller najmä zohľadniť v horizonte 2020 a veľmi ma teší, Kristian, že ťa môžem informovať o tom, že táto nová iniciatíva ktoré sme možno boli trošku skeptickí z počiatku, je mimoriadne populárne. Dostali sme 264 návrhov a žiaľ môžeme vybrať iba 16. Teda vieš si predstaviť eh, obrovský záujem, eh, ktorý si to vyžiadalo. Ešte stále je to len vo fáze pilotného projektu. Rozhodne to budeme podporovať naďalej. Kvalita týchto návrhov je okrem toho veľmi vysoká. Ďalej 7. bod. Šírenie excelentnosti a šírenie účasti. Vidím tu pána Rojla, ten spolu s pani Kodrickou žiadal o rozšírenie iniciatív Týnik Eraneckost a taktiež aj ERA. Aj tu sme zaznamenali obrovský nárast záujmu počte žiadosti, ale pre mňa najväčším úspechom Horizontu 2020, a to je posledný 8 bod, e, a to je zjednodušenie. Toto naozaj je, je obrovským rozdielom e, proti minulosti. Tu som veľmi vďačný vášmu výboru, pretože vy ste zohrali kľúčovú úlohu v tomto úsilí. Pani Cavalio e, venovala tejto téme konkrétnu správu. Bolo tam 54 konkrétnych opatrení a nám sa podarilo um, všetky dosiahnuť. Je to teda veľká zásluha vášho výboru, že sa podarilo dosiahnuť toto zjednodušenie. Ale sú tu aj um, isté obavy, a aj o tie sa chcem s vami podeliť. Podarilo sa nám teda splniť vaše priority, programy sú úspešné, ale sú tu aj tiene z tej stránky. Takže poprvé musíme pozorne sledovať účasť všetkých členských štátov EÚ Máme mm, tu veľké rozdiely v oblasti vedy a inovácií, musíme si to otvorene priznať, ale musíme sa postarať, aby sa to ešte neprehlbovalo. V súčasnosti ešte nie je dôvod na nejaké vážne obavy, ale musíme situáciu e, sledovať. Aj tu je otázka synergii medzi Horizontom 2020 a štrukturálnymi fondy kľúčová. Čo skoro sa plánuje stretnutie s Lambertom van aby sme to prediskutovali podrobnejšie e, ďalej Druhá oblasť sa týka medzinárodnej účasti. Horizont 2020 je otvorený e, celému svetu a mali by sme o mnoho viac ako v minulosti um, nadväzať kontakty s vynikajúcimi Číňanmi, Američanmi, Brazílčanmi. Je to totiž v našom vlastnom záujme. V Európe teraz produkujeme jednu tretinu e, celosvetových vedomosti, ale jasne sa ukazuje, že čoraz viac svetové vedomosti dvoria inde, nie v Európe. Musíme sa teda stať súčasťou e, týchto E, procesov aj my. Boli by sme radi, keby to bola o mnoho výraznejšia medzinárodná účasť do horizonte 2020 ďalej. Tretia oblasť, e, kde sú isté obavy, je otázka zjednodušovania. E, pán komisár Mojdas už povedal, že zjednodušovanie nekončí vlastne nikdy. Tento týždeň sa chystá obrovský seminár práve na tému zjednodušovania, taktiež chceme spustiť pripomienkovanie na internete, kde bude možné predkladať konkrétne návrhy a toto bude vlastne proces, ktorý bude prebiehať neustále. Ale keď sa ma opýtate, pán predseda, čo je moja najväčšia obava, budem úprimný, je to príliš veľký nával návrhov. Úspešnosť sa znižuje na 12-14 pričom v sedmoročnom programe ich bolo 20 V súčasnosti je návrhov tak veľa, že musíme ich príliš veľa zamietať a to znamená, že na našom kontinente je obrovská schopnosť eh, produkovať aby nie sme schopní eh, vyhovieť všetkým žiadateľom. To je podľa mňa ten najvážnejší problém v súčasnosti. Dokazuje to, pán predseda, že váš výbor, Európsky parlament, mal pravdu, aj keď sa to neuznáva ľahko. Vy ste tvrdili, že rozpočet na horizont 2020 mal byť 100 miliard, 80 miliard Toľko teda poznámka na záver. Ďakujeme pekne, pán riaditeľ. E, bývalá poslankyňa, e, poslankyňa Carvajo, ktoré teraz vedúcou e, kabinetu komisára Moedasa, by ste ju spomenuli. Member of cabinet. A member of cabinet, okay, not head of cabinet. So she is still uh, very close to us. Now I open the list of... Teraz začíname diskusiu a najskôr dostanú slovo koordinátori, respektíve spravodajcovia. Kolega Christian Eller ako spravodajca. Nech sa páči. Last term in office. <clears throat> All Right, thank, you, thank you very much just for the, for the sake of... Ďakujem pekne za slovo. Ešte v duchu spolupráce e, v minulosti by som chcel povedať, že táto kolegyňa už síce nie je poslankyňou, ale veľmi intenzívne sa účastnila na prácach týkajúcich sa Horizontu 2020. Mám tri otázky, jedna taká najaktuálnejšia. V tejto chvíli sme na začiatočnej fáze rokovaní o výročnom rozpočte. Riešime to medzi výborom pre rozpočet a radou. No a ja by som sa chcela opýtať, e, čo očakávate vy Aká je taktická pozícia komisie k tejto otázke? Otvorili sme dvere e, backloadingu, avšak e, bol to politický kompromis. No a teraz e, prichádza prvý rok, prvý ročný rozpočet, o ktorom budeme následne na toto, um, následne na toto opatrenie rokovať a ja sa vás chcem opýtať, čo bude podľa vás výstupom. No a ďalšia otázka, tá sa týka krátenia Nachádzame sa naozaj stlačení medzi dvoma vecami, museli sme krátiť eh, horizon. avšak členské štáty tiež na nás tlačia. Ja som sa napríklad zúčastnil eh, chôdze s talianskými rejiteľmi univerzít, kde bol plagát, kde sa uvádzalo horizon, rovná sa smrť. Čiže Máme tu naozaj veľký dopyt zo strany členských štátov. No a ja sa chcem opýtať, či by toto mohlo byť argumentom pre backloading. No a potom sa chcem opýtať na ďalšiu vec. Trochu mi robí obavu záležitosť e, kolaboratívneho výskumu, pretože sa tu snažíme dosiahnuť istú rovnováhu medzi krátením, vyrovnaním rozpočtov a tak ďalej Zdá sa mi, že rozpočet utrpel týmito opatreniami, no a chcel by som sa vás opýtať, čo si myslíte, že by sme mohli urobiť v oblasti spolupráce v sfére výskumu? No a ďalšia otázka sa týka zjednodušovania. Isté, zjednodušovania nastanú, ale aké sú vaše očakávania Zdá sa, že otázky výskumu a vývoja sa stále viac a viac delegujú na agentúry. No a moja otázka znie, aký je plán, aká je perspektíva, ako to bude fungovať. Znamená to, že výskum a vývoj sa bude stále zmenšovať a tým pádom bude viac a viac externých agentúr eh, distribuovať prostriedky. Aká je stratégia do budúcnosti? Ďakujem, pani Mood. Ďakujem za slovo, ďakujem aj za prezentáciu a za to, že ste uznali, na koľ, koľko snahy sme vynaložili my v našom výbore mm, na prácu na Horizonte 2020. Mám na srdci pár otázok. Hovorili sme tu o, o financovaní univerzity, o počte zamestnancov a E, otázka znie, či sa budete riešiť, e, pardon, venovať riešenie tejto situácie ešte tento rok. V tejto chvíli sa účtovníctvo rieši na mesačnej báze, či to sa to bude prerábať na ročnú bázu. Druhá vec sa týka zjednodušovania vnútorných e, nákladoch, vnútorných nákladov a tiež umožňovanie správ o nákladoch na projekty v rámci nepriamých prostriedkov. No a ďalšia vec, Pán komisár Moedaš navrhol Európsku radu pre inovácie. Mňa by zaujímalo, či máte nejaké podrobnejšie informácie o tom, ako by táto výzeň mohla mať podobu a aký bude mať vzťah ostatným orgánom. No a teraz k otázke rozpočtu. Isté, toto je dôležitá súčasť toho, ako budeme sledovať vývoj rozpočtu. No keď sa pozrieme na niektoré uvedené ciele, ktoré sú v aktuálnom rozpočte, tie sú niektorí príliš vágne, niekedy tam vôbec nie sú uvedené. A mňa zaujíma, ako to chcete zahrnúť do, do, vy, do vykonávania rozpočtu, teda do čerpania rozpoč- čerpania rozpočtu. Ďakujem. Za EKR pán Henker, náš podpredseda. Ďakujem. Moje otázky moja otázka sa týka jednej dôležitej veci, o ktorej ste hovorili. Tento európsky program je otvorený aj ďalším krajinám. No moja otázka znie, nakoľko je spolupráca so Švajčiarskom alebo Ruskom e, ovplyvnená problémami my máme so Švajčiarskom potom, ako odhlasovali svoje stanovisko k imigrácii. A to isté platí aj pre Rusko, ako to budeme riešiť potom, ako sme uvalili na Rusko sankcie. Druhá otázka sa týka byrokracie. Hovorili ste, že 14 projektov je úspešných. Čiže znamená to, že 14 skupín je spokojných, keď dostane výsledok, ale tých zvyšných 86 e, je veľmi nespokojných. No a ja sa obávam, aký toto má dopad na e, vedecký výbor, pretože moja osobná skúsenosť je trochu dobrá, aby som to jasne predviedol, ale zdá sa mi, že vedci v Európe trávia viac a viac času nad tým, aby písali tieto, uh, spisovali tieto návrhy, tieto žiadosti, avšak nevenujú sa výskumu, čo bol náš pôvodný cieľ. No a v tomto duchu mám ešte ďalšiu otázku. Koľko ľudí je naozaj zamestnaných výborom, ktorý priamo či nepriamo spravuje Horizon 2020 a aký to má súvis s rozpočtom? a tiež ako sa tieto väzby vyvinuli počas e, uplynulých programov. Sú to e, nečakané náklady na administratívu, ktoré musíme tak či tak financovať. A či tieto náklady narastajú alebo klesajú. No a moja posledná otázka tu som položil aj komisárovi Mojedašovi minulý týždeň, ale rád by som ju položil aj vám som si istý, že zatiaľ na ňu nemáte odpoveď, ale bol by som rád, keby ste sa nad tým zamysleli. Humanitné a sociálne vedy by mali byť z horizontu 2020 pokryté nepriamo prostredníctvom e, istého typu výskumu. No a ja mám dôkazy, že to funguje. Pozerám sa na túto knižočku, chcem vám k nej zablahoželať, je veľmi dobre urobená. Sú tam konkrétne príklady, avšak ani v jednom sa neuvádza e, otázka e, výskumu v oblasti sociálnych či humanitných vied. Takže rád by som ocenil, teda ocenil by som, pokiaľ by ste boli schopní mi odpovedať na tie otázky dnes a pokiaľ nie dnes, tak potom časom písomne. Ďakujem pán Debaker za Alde. Ďakujem pán predseda, ďakujem aj za úvod. Ja mám tiež niekoľko otázok. Hovorili ste o tom, že najväčší problém, ktorému musíte čeliť, je prílišný počet žiadostí, čiastočne je to spôsobené úspechom programu aj tiež preto, že rozpočet bol krátený kvôli EFSI. No a vzhľadom tomu mám dve otázky. Aj v liste, ktorý ste nám poslali, ste zmienili, že všeobecná kvalita projektov je vysoká, vyššia Avšak ja si kladiem otázku, či ste zmenili niečo e, v formulácii tých víziev, pretože pokiaľ sú tieto formulované e, obširnejšie, tak viacej vedeckých e, spoločností, viacej firiem v oblasti výskumu sa bude chcieť uchádzať. No a ďalšia vec, ktorú treba zmeniť, členské štáty, aj keď je výskum a vývoj dôležitý pre ich hospodárstvo, aj keď veľa hovoria o tom, aké, aké sú sa oblasti mm, zásadné, tak sa nezobralo do úvahy aj to, že si to bude vyžadovať ďalšie zdroje financovania, ako z verejných, tak aj súkromných zdrojov. No a k tomuto mám dve otázky. Prvá. Nakoľko členské štáty zosúľadujú svoje stratégie e, týkajúce sa európskych cieľov pretože je dôležité zvoliť si strategické ciele v svojej vlastnej sfére výskumu a vývoja. Možno, že je tiež na čase, aby sme začali hľadať spojencov medzi radami členských štátov, aby v prípade rokovania o rozpočte sme boli dostatočne silní, aby sme boli schopní pretlačiť ďalšie financovanie e, e, týchto programov, najmä pokiaľ ide o základnú, základný výskum. No a ďalšia vec sa týka Horizontu 2020 ktorá sa venuje financovaniu malých a stredných podnikov, ktoré sú bližšie k trhu. Pokiaľ nebude existovať širšia perspektíva, stane sa to, že veľa týchto firiem sa naštartuje, budú fungovať pár rokov, ale potom skrachujú a mňa zaujíma, ako to prepájete s inými programami, ktoré e, zabezpečujú aj ďalšie financovanie v neskorších fázach, pretože Horizon 2020 sa venuje prínosu na trh a excelentnosti v oblasti výskumu. No a ďalšia otázka. Chcem sa opýtať, či máte pocit, že univerzity teraz lepšie chápu, že návrhy, ktoré zasielajú, sú jasne ušité na to, čo žiada komisia. Môžeme urobiť niečo v tejto oblasti, eh, aby sme im uľahčili eh, situáciu? Ďakujem za zelených. Nikto, ale za GUE. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem, že ste medzi nás prišli, pán Smith. Program Horizon 2020 je v oblasti výskumu a vývoja veľmi dôležitý, no a v čase hospodárskej krízy je potrebné pomáhať malým a stredným podnikom, je potrebné pričovať k vytvoraniu pracovných miest, je potrebné propagovať inovatívny vývoj. Najnešťastie, namiesto toho, aby sme pro, propagovali tento program a posilňovali ho, neustále redukujeme finančné prostriedky, ktoré sú mu pridelené. Vidíme tu problémy, ktoré sú naozaj zásadné a ktoré sa budú odražať aj na pokrývaní potrieb spoločnosti. No a moja otázka je, ako chcete tieto veľké problémy, tieto veľké medzery, diery zaplátať, pokiaľ ide o financovanie. Aké pro, um, opatrenia navrhujete? Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, v novembri ste, minulý rok v novembri, ste hovorili, že ste skúmali jednotlivé reformy na to, aby ste uľahčili postupy prístupu malých a stredných podnikov k týmto financiám. No a o rok neskôr by ma zaujímalo, čo ste navrhli preto, aby tieto reformy boli um, funkčne, no ale nič k tejto téme sme od vás dnes nepočuli. No a moja posledná otázka je, aké opatrenia chcete prijať v rámci Horizontu 2020, aby ste dosiahli tie cele, ktoré sme si všetci učili, čiže prepojenie mm, e, vedy a, a priemyslu. Toto by totiž to naozaj pristalo k e, e, vytvorenia, no, vytvorenia nových, prac, nových pracovných miest, ako aj výrobe nových produktov. Ďakujem. Ďalšia rečnička je pani Kapel. Tenda. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujeme pán generál riaditeľ za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. Dokázali ste nám, že Horizont 2020 je naozaj veľkým úspechom a ukazujete nám tiež, aký významný bol tento výbor, najmä pán Eller, po vypracovaní svojej správy a taktiež vidíme, že prostriedky z horizontu 2020 a CF by sa nemali eh, využívať v iných rozpočtových eh, položkách. To je pre nás dôležité. My naďalej sa budeme snažiť o to, aby sa to nerobilo. Chcem sa opýtať, eh, ako chcete využiť príležitosť rokovania o rozpočte do budúcna tak, aby Horizon 2020 mal dostatočné finančné krytie. Aké konkrétne kroky chcete podniknúť? A druhá otázka. Uviedli ste, že tretina celosvetového celosvetových znalostí a vedomostí je v EÚ. Aké kroky chcete konkrétne urobiť eh, v rámci spolupráce s tretími krajinami, aby sa tieto vedomosti šírili. Eh, vieme, že sa ehm, v súčasnosti mnoho vedomostí vytvára práve v tretich krajinách, eh, v USA, v Číne, v Južnej Kóreji. To sú veľké témy, ako to nejako prepojiť. A ďalej tretia vec, začlenenie podnikateľského sveta, odborníkov zo súkromného sektora do Európskej výskumnej rady. O tom sme už hovorili naposledy s komisárom Mojdasom. Chcem sa opýtať, či sa už podarilo veci nejako posunúť ďalej a aké sa plánujú ďalšie kroky. Ďakujem. Uh, thank you very much, madam. All of... Ďakujem vám pekne všetkým za otázky. Takže prvé kolo otázok od koordinátora a kolegov zodpovedných za túto tému sme ukončili a teraz by som rád poprosil pána riaditeľa, aby zareagoval. Ďakujem pekne všetkým za otázky a pripomienky. Mnohí z vás hovorili o konkrétnych otázkach týkajúcich sa rozpočtu, no keď sa pozrieme na platby, tak za tie roky nám e, rada systematicky krátila tieto prostriedky, čo doviedlo k situácii, kedy nám takmer miliarda chýba na platby. No ako to chceme vyriešiť? Tým, že odkladáme výzvy, redukujeme prefinancovanie, čiže darí sa nám to ako tak riadiť, avšak skôr či neskôr tie faktory bude treba zaplatiť, pretože nezabúdajme, že len samotné projekty z rámcového programu 7, ktoré v tejto chvíli prebieha, e, budú stať zhruba 9 miliard. Čiže z tohto hľadiska je to ako, ako taká kreditkarta, ktorú používate, že čo skoro, skôr či neskôr za ňu faktúra príde a my sme neustále rade kladli na srdce, aby ne, nerobila škrty v, z tých, v tejto oblasti, v oblasti pladieb. Čiže toto je problém a skôr či neskôr z toho budú problémy, pretože nezabúdajme, že štrukturálne fondy sú taktiež veľmi pomaly e, využívané a v roku 2018 sa bude veľmi veľa e, splácať z týchto štrukturálnych fondov. Čiže bude to naozaj veľmi problematické obdobie a ťažko hovoriť o tom, aký to nás s, s záročným finančným rámcom. Komisár samozrejme chce vypracovať návrh o revízii MFF. výskum e, založený na spolupráci, aký bol vývoj za uplynulé roky. Keď sa pozriem na jednotlivé výskumné programy, s ďalšími krajinami, tak to ne, nepredstavujú významnú časť e, rozpočtu. Keď sa pozrieme na PPP, väčšina projektov e, v týchto projektoch je, je, je implementovaná prostredníctvom výskumu založenom na spolupráci. Pokiaľ ide o riadenie programu a financovanie, tak sme efektívnejší než kedykoľvek predtým, najmä vďaka výkonným agentúram, ktoré sme vytvorili, pretože je tam veľmi jasná definícia práce. Výskum, výskum a vývoj sa za, zameriava na politiku, a výkonné agentúry práve sa venujú riadeniu, víziev a e, manažmentu plade, Funguje to naozaj veľmi dobre a vedie to k redukcii nákladov. Jedna z agentúr má e, extra náklady iba vo výške niečo cez 3%, avšak pokiaľ e, najmame expertov, keď ich je len treba, tak môžeme naozaj ušetriť prostriedky a venovať ich na výskum, čiže už náklady na manažment sa znížia a tieto prostriedky môžu byť e, posunuté na samotný výskum. Počet účastníkov sa taktiež zvyšuje. Ako hovoril bývalý komisár Levandovský, veľmi dobre, veľ, dobre viete, ako e, sa venujeme správe financií v oblasti rozpočtu. Aj zástupcova parlamentu e, sa na to zameriavali. My vždy minieme naozaj, prečerpame všetky prostriedky, 100% prostriedkov, dostaneme sa ku koncu septembra a naozaj vyčerpame všetky prostriedky, čo si nemôžu povedať všetky iné služby. Čiže ten rozpočet, ktorý máme my v rukách, je eh, správovaný veľmi dobre. Pani Mood hovorila o eh, výročných účtovníckých správach. My sme eh, nastavili systém zjednodušenia čím neboli všetci spokojní, ale my sme chceli naozaj radikálne situáciu zjednodušiť a veľmi veľa britských univerzít, itských univerzít nie sú veľmi spokojné s tým, že sme sa pustili touto cestou, avšak môžem vám povedať, že väčšina problémov, ktoré sme mali s auditom a finančnými kontrolami sa týkala tých univerzít či e, firiem, kde sa pokrývali všetky náklady, pretože potom dochádzalo k diskusiám o tom, čo e, začleniť do kategórie nepriamých nákladov. Viem, že nie všetci ocenili toto rozhodnutie, avšak viedlo to k naozaj radikálnemu zjednodušeniu a taktiež to povedie k zníženému počtu e, chýb. Hovoríme tu o aspektoch vedeckej inovácie. O niekoľko týždňov budem e, s pani Gresle v e, o výbore pre kontrolu rozpočtu, tam sa to bude týkať samozrejme výlučne auditov a správy rozpočtu, čiže myslím si, že čím jednoduchší program bude, tým menšia chybovosť. Hovorili ste o Rade pre inovácie. V tejto chvíli pán komisár Moedaš túto tému zvažuje. Je pravda, že keď bol pán komisár men, Moedaš menovaný, tak povedal, že máme úžasné ERC, pre prebiehajúci výskum, prečo by sme nemohli mať takéto niečo aj pre startup e, podniky. Čiže to je niečo, čomu sa v tejto chvíli venujeme, čomu sa, na čo sa zameriavame a čo, začiatkom budúceho roka by sme k tomu chceli vypracovať dokument. Ďalšia otázka týkajúca sa financovania Veľa sa o tom teraz hovorí, na nadchádzajúcej dobe e, bude na túto tému zorganizovaný aj seminár. Pokiaľ však ide o výskum, musíme byť opatrní, pretože často sa stáva, že aj to, keď ne, sa nedopracujete k výsledku, e, znamená, že ste dosiahli výsledok. Napríklad v prípade medicíny, keď sa niečomu venujete, nejakému výskumu a zistíte, že to nikam nevedie, tak je to výsledok, pretože spozna- poukazuje to na to, že tá to sa tá cesta nemá uverieť a treba sa zamerať na niečo iné. Čiže podľa nás je problém, e, pokiaľ to formulujeme tak, že výskum bude zaplatený len, keď prinesie na trh e, nejaký produkt. E, treba si dať pozor, aby sme sa nepúšťali veľmi ďaleko týmto smerom. Pán Enko, vy ste hovorili o Švajčiarsku a Rusku. Áno, spolupráca s týmito krajinami je v tejto chvíli narušená po švajčiarskom referende. E, Švajčiarsko je teraz e, aktívne iba v jednej časti Horizontu 2020, to je akčný pilier. No, e, v tých ostatných sférach nie sú, nie sú zaangažované do, do, do programu. Takže áno, narušilo to spoluprácu s Švajčiarskom. No a pokiaľ ide o Rusko, tak spolupráca prebieha, ale veľmi na veľmi nízkej úrovni, oveľa, oveľa nižšej, než tomu bolo v minulosti a správne ste poznamenali, že naši výskumníci, naši vedci by mali sa venovať výskumu a nie písaniu návrhov. S tým absolútne súhlasím a presne z tohto dôvodu bojujeme o to, aby žiadosti boli rozdelené na dve fázy. Čiže v prvej fáze by bol 10-stranový návrh, čo netrvá veľa. A iba tí, ktorí sa dostanú do druhej fázy, druhého kola, tak len tí musia vypracovať podrobný mm, návrh. Pretože pokiaľ všetci výskumníci, vedci už v prvej fáze musia vypracovať e, detailný e, návrh, tak to naozaj veľmi dlho trvá e, a keďže úspech, miera úspechu je 14-15%, tak je to, tak je to mrhanie ľudským kapitálom. Podľa eh, nedávnych eh, výskumov sa ukázalo, že v Spojených štátov priemerný výskumník vedec strávi 52% svojho času eh, na um, spisovaní žiadosti a tak ďalej. Čiže Spojené štáty nie sú možno úplne najlepším príkladom toho, ako by sa vedci mali správať pri výskume. No, ľudské zdroje, hovoril som o, o výkonných agentúrach. Tam sú náklady veľmi nízke pre tie výkonné agentúry. Robili sme výskum napríklad e, s nemeckou firmou, A celkový dôvod je taký, že celková revízia sa musí plne integrovať. Spomínali, spomínali sme napríklad Alzheimerovú chorobu a demencia. A to nie je len zdravotnícká záležitosť. Ide tu o 100 tisíce ľudí v Európe, ktorí budú trpieť touto chorobou a kto sa o nich bude starať. Celá tá zdravotnícká starostlivosť a tak ďalej v rodine, tak tu je potrebné zabezpečiť aj to, aby sa výskum rozvíjal aj týmto smerom Zatiaľ medzi sociálnymi vedami, inžinierstvom a zdravotníctvom je určitá nutnosť voľby, ale dali sme 200 miliónov aj na tie spoločenské sociálne vedy ale potrebujeme zabezpečiť správne rozdelenie, aby všetci boli disciplinovaní. Pracujeme na tom. Pán Debaker, máte úplnú pravdu. Odstúpili sme od podrobných popisov a teda máme aj viacej žiadosti. Aj nás o to požiadali, aby sme takto postupovali a bolo nám povedané, že v 7. rámcovom programe na veľmi presne hovoríte, aký výskum máme robiť, ale nebolo by skôr lepšie zadefinovať problém a potom e, na základe toho stanoviť alebo prísť, nejaké, prísť tým najinovatívnejším riešením tak sme teda zadefinovali výzvu, ktorej čelíme a vyzvali sme vedecké spoločenstvo, aby navrhli riešenie. Je to efektívne a zároveň to neznižuje počet návrhov. Ďalšia významná téma harmonizácia s národnými programami, také e, problémy ako Alzheimer, demencia a tak ďalej, ktoré som už spomínal, energetická otázka a tak ďalej. To všetko vyžadujeme, vyžaduje od nás, aby sme zladili európske a národné programy, aby sme mali spoločné programovanie. Už tu určité úspechy sú, nejaké úspešné kroky sme zaznamenali. V Toronte sa bude konať významná udalosť práve, ktorá sa bude týkať zľaďovania týchto programov. To je jeden z hlavných krokov, ktoré môžeme prijať na to, aby sme boli účinnejší do budúcnosti. Neznamená to špecializáciu, že jedna krajina bude robiť to a druhá ono, ale e, bude lepšie, keď budeme tieto aktivity viacej, aktivit viacej harmonizovať a koordinovať. Ďalšia otázka. Zaistenie toho, aby sa výsledky dostali na trh e, a nielen výsledky výskumu, ale teda aby sme sledovali aj, akým spôsobom sa uplatňujú E, spomenul to aj váš kolega. To je tá veľká zmena oproti 7. rámcovému programu. Aby sme mali jasnú väzbu medzi inováciami a uplatňovaním, teda také aktivity, ktoré budú prenášať tie znalosti do praxe. Teraz sme na úrovni, e, že nielen vznikajú nové poznatky a vedomosti, ale zároveň umožňujeme aj ich uplatňovaniu a to by malo uľahčiť cestu aj MSP. Zjednodušenie je proces, ktorý neustále pokračuje. Pani Kapel, spomenuli ste, že okrem rozpočtu je tiež dôležité, aby sme sa obracali aj na tretie krajiny aby sme sa usilovali o spoluprácu s nimi napríklad s Austráliou, Brazíliou a ďalšími krajinami. A Horizont 2020 by teda mal byť tým najotvorenejším programom na svete a my sa snažíme, aby sme zapojili aj tých čínskych, amerických a iných odborníkov, aby sme ich pritiahli k našim projektom priamo v USA. Sme spustili samostatnú aktivitu, ktorá sa volá Destination Europe. Určite viete, že Američania hľadali talenty v Európe a my sa teraz snažíme hľadať talenty v USA. Máme ERC, máme programy na špičkovej úrovni, pripojte sa k nám, spolupracujme a myslím, že to funguje celkom dobre. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. Pani Kudrická, nech sa páči. Bardzo ďakujem. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem pánu riaditeľovi poďakovať za fantastickú, presnú, profesionálnu, pre, e, precíznu prezentáciu. Naozaj veľmi dobre ste aj reagovali na naše otázky. Chcela by som hovoriť o tom, že samozrejme Horizont keď sa e, formoval, mal umožniť rozšírenie účasti výskumných projektov z tzv. Mm, spomalenejších regiónov, alebo, ale údaje, ktoré mám z polského kontaktného miesta, hovoria o tom, že na nešťastie tie rozpory, tie tá disproporcia je stále veľká, že, že tie rozdiely medzi starými a novými krajinami EÚ sa nezmenšujú. Naopak mám pocit, že sa skôr zväčšujú, pretože počet projektov, ktoré získali financovanie z tých 15 predstavuje vyše 17 tisíc a pre tých nových 13 členských krajín je to 1800. Čiže staré krajiny EÚ získali projekty e, za vyše 8 miliárd a nové e, za 372 miliónov eur. je zjavné, že ten e, rozkol je veľmi veľký. Taktiež vieme, že 9 ministri nových členských štátov poslalo komisii list. Ako jeden z problémov definujú problém platieb za projekty v nových krajinách. Vyplýva to z historických e, dôvodov a z istých štruktúrálnych e, riešení. No a ja by som sa chcela opýtať, či komisia pracuje na riešení tohto problému. Čo meníte robiť v tejto veci? Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu pripomienku. Tá je naozaj veľmi dôležitá, pokiaľ ide o našu dnešnú diskusiu. A teraz pani Griffin. Uh, thank you, uh, Mr. Buzek. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Za, ďakujem za tie aktuálne informácie. Bolo to naozaj veľmi užitočné, tak ako to povedali kolegovia. Išlo tam, e, v tomto bode išlo o určitý boj viacerých parlamentných výborov, aby Horizont 2020 mal e, znovu takú novú krv. Horizont 2020 je rozhodujúci pre celý e, výskum, či už pre prírodné vedy alebo humanitné. Túto otázku som nastolila aj iným komisárom a otázka je, ako spojiť Horizont 2020 s národnými programami, hlavne e, z hľadiska excelentnosti. Prináša to problémy v Anglicku, a to preto, že regionálne fondy sa istým spôsobom používajú roztrieštenie, e, používajú sa a riadia sa skôr na národnej úrovni než regionálne mm, dostali, dostala som odpoveď od komisára Moedasa, nie od ostatných a zdá sa, že situácia krajina od krajiny je rozdielna a to, čo povedali e, aj jednotliví kolegovia v zás základnom výskume, že toto výsledky ešte nie sú zrelé na e, to na uvedenie do trhu alebo do praxe a napríklad na univerzitách, ako je Manchester a tak ďalej, sa izoluje bunka, ktorá by mohla byť použiteľná na vakcínu proti ebole. E, je to skutočne obrovský skok vpred a keby sa to podarilo, tak by to bolo vynikajúce. A pokiaľ ide o rovnováhu, žendrovú rovnováhu a, a implikáciu menšín, azijských menšín, situácia bola veľmi zlá a chcela by som vedieť, aké opatrenia sa prijali na vylepšenie tejto situácie. Pán Royl, ďakujem veľmi pekne. Na úvod eh, rozprávam správy v súvislosti s Horizontom 2020 sa hovorilo o tejto problematike, alebo sa hovorilo o tom, že regióny, ktoré zaostávajú vo výskume a vývoji, tak aby sme posilnili ich postavenie a vypracovali sme zoznam tematických projektov, ale zdá sa, že e, tento zoznam nebol veľmi e, dobre prijatý v Európskej komisii. Existujú určité projekty, ale tie, ktoré boli navrhnuté, e, tak nie sú začlenené v tomto zozname a ja by som rád vedel, prečo e, sme sa dopracovali k takejto situácii. Hovoríme o veľmi zložitých postupoch a procesoch a chceli by sme vedieť, prečo v regiónoch nie sú skôr informovaní o tom, čo sa deje so zdrojmi, a s akými partnermi sa spolupracuje, ani oni nie sú informovaní. Podľa mňa je to nepochopiteľné a ak to celé nefunguje, tak potom aj pre komisiu to znamená základný problém, takže by sa malo pracovať e, oveľa globálnejšie e, s celým týmto e, problémom. Pán Rybich, ďakujem pekne. V prvom rade by som poďakoval pánovi komisárovi aj pánovi komisárovi Moedasovi, s ktorým sme sa videli minulý týždeň. A tiež ďakujem, že ste hovorili o Peer Springs. Vieme, že toto všetko prispieva e, k téme výskumu a vývoja, aby sme hovorili konkrétnejšie. Ide o program ktorý má možno taký politickejší aspekt či stránku a má za cieľ podporovať výskum a inovácie. A táto myšlienka dobre funguje. Potom nástroj pre MSP, ktorý sa ukázal ako veľmi úspešný. A myslím, že budeme potrebovať viacej zdrojov. A preto by som sa venoval otázke rokovania o rozpočte pre rok 2016, pretože som aj vo výbore pre rozpočet. Čo môžeme urobiť, aby tieto nástroje boli lepšie finančne zabezpečené a aby sme zabezpečili väčšiu koherentnosť FC, aby tam nebol negatívny dopad eventuálnych presunov financií. A ďalšia veľmi aktuálna otázka. Výskumné projekty e, v horizonte 2020 a na ktoré by sme sa mali sústrediť v súvislosti s imigráciou. Nezabúdajme, že tu máme veľké množstvo migrantov, ktorí prichádzajú, ktorí sú veľmi často veľmi dobre e, pripravení, špičkovo vzdelaní, môžu to byť výskumníci a bolo by zaujímavé ich využiť, ako by sme ich mohli začleniť do našej výskumnej práce a to čím skôr, možno členské štáty by mohli mať k dispozícii nejaký program, aby títo migranti či utečenci, ktorí sú výskumníci, aby mohli čím skôr začať pracovať. Pán Schaffhauser. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Mám dve poznámky. Pre niekoho, kto pracoval eh, v takých skupinách, eh, ako sú vysoká technológia Váš program neuvažuje o tom, aby lídry ostali na území EÚ. Myslím, kon, myslím konkrétne na dve spoločnosti, pretože sú alsaského pôvodu a ja som Alsasan a venoval som sa aj ekonomickému rozvoju, síce už pred časom Alstom a Alcatel, to sú dve alsaské firmy musíme čeliť nekalej hospodárskej súťaži. Môžem to dokázať. V Alstome sa nedávno napísala kniha o doku, alebo dokument Alcatel. To je ešte staršia história, ale ja to poznám veľmi zblízka. A môžete sa e, porozprávať s predstaviteľmi týchto firiem. Destabilizovali sme firmy, ktoré boli lídrami, naozaj európskymi lídrami vo svojom sektore a urobili sme z nich spoločnosti, Eh, Alcatel to už sa stalo a pre Alstom to je do budúcnosti. V tom sektore, kde pôsobili, budú absolútne na európskej úrovni deštrukturované, nebudú môcť fungovať. Prečo ste vo vašom programe neuvažovali o možnosti uchovať a podporiť európskych lídrov? Teda tam, kde už máme tie póly excelentnosti, ktorí už sú lídrami, mali, Mali by sme začať tam, že by sme mali pomáhať tým, aby ostali naďalej lídrami a až potom začínať pripravovať nových lídrov. A druhá otázka e, týka sa výskumu. E, v, v, v, vo výskume máme teoretický výskum a potom výskum aplikovaný. Ide o asi 84 miliard eur v tom zásadnom základnom výskume, ide o rizikový kapitál a tiež začiatok industrializácie nových inovatívnych technológií. Možno by sme toto číslo mali navýšiť. A ak to ponecháte len na banky, tak nebudete mať žiadne výsledky. To je moja osobná skúsenosť. E, musíme e, naozaj využiť všetkých obchodných partnerov, všetkých, ktorí majú skúsenosti v priemyselnej sfére a ktorí môžu podporiť alebo posilniť národné programy, ktoré defiškalizujú celú, celú tú časť veci, ktoré sa investovali. A nie je to len tých 100 miliard eur, ktoré je pre e, právnické osoby a tak ďalej. Druhý bod. Ospravedlňujem sa, že som taký dlhý, ale teda aplikovaný výskum vo firmách hovoríte, ak som to dobre pochopil, že je to najdôležitejší prvok a nie je to ale pre mňa veľmi jasné. Potrebujeme európsky program alebo firma v jednej krajine môže vo svojich výskumných programoch využívať vaše programy. Príklad – Ospravnem sa e, ešte jednu vetu, hovorí pán predseda. Len jeden príklad. Väčšinu času, keď robíme výskumné programy, kde máme troch alebo štyroch partnerov, nemáme rovnaké výsledky, ako keď to robíme sami. Napríklad výskum Airbus, pozrite sa na to, tam sú len dve krajiny. Keby sme chceli dať dohromady dve, tri kultúry, tak tento program je oveľa E, drahší a tá účinnosť je oveľa nižšia. Ospravňujem sa, že som tak dlho rozprával. Ďakujem, pani López. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi riaditeľovi, že vystúpila, že je tu dnes medzi nami. V prvom rade by som rada komentovala, že je polutovania hodné, že v horizonte 2020 sú naďalej škrty a že to podporuje aj Európsky parlament, keď je dokázané, že pre skutočný reálny hospodársky rozvoj je potrebné investovať do výskumu a vývoja. Po druhé, revízia horizontu 2020 je výborný moment na to, aby sme revidovali aj naše priority, aby sme dosiahli tie stanovené ciele. A preto by som nastojila na potrebe dať prioritu výskumným centram a verejným univerzitám a hľadať synergie, ako už bolo povedané, s konvergenčnými politikami a politikami sociálnej súdržnosti a aby sa celá technologická aktivita nezústreďovala len do niekoľkých regiónov, podporovať MSP a družstva na vytváranie pracovných miest a aby neboli závislé od veľkých eh, monopolov, a tiež je dôležité zadefinovať politické kritéria vo verejných investíciách, energetika, životné prostredie, technológie, zdravotníctvo, ale treba sledovať aj pracovné podmienky e, výskumníkov členských štátov. Žiaľ, nie všade majú optimálne podmienky na rozvoj e, výskumu a práce. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne. To bol posledný rečník na mojom rečníckom zozname. A teraz by som poprosila, ja mám takú krátku otázku, ako spolupracovať Ako vy vidíte tú spoluprácu v rámci horizonta, horizontu 2020? A táto oblasť je v kompetencii viacerých komisárov, ak som to správne pochopil. A aká je spolupráca vedeckého sektora s inými? Keďže ste predseda, začnem vašou otázkou. Spolupráca takéhoto druhu je pre nás kľúčová, keďže EIT sa financuje e, mimo Horizontu 2020. Stretávame sa s kolegami takmer každý mesiac a diskutujeme o pokroku tohto projektu, aby sme zistili, ako podporovať eh, konkrétne výzvy tejto oblasti, ako eh, lepšie využívať naše finančné nástroje, konkrétne Inofin. Teda spolupráca v tomto smere prebieha veľmi dobre aj na úrovni generálnych riaditeľov, aj na úrovni komisárov. Čo sa týka ďalších otázok, eh, pani Kudrická spomenula tému priepasti medzi starými a novými členskými štátmi ako som už uviedol vo svojej prezentácii, jedna z oblastí, ktorá nám robí obavy, je práve táto. Ja však nevidím zatiaľ dôvod na paniku. Situácia v tejto chvíli zatiaľ nie je nejako výrazne horšia oproti 7. rámcom programu, ale vyžaduje si to ďalšie sledovanie štatistiky a údaje o účasti nadobudnú úplne nerozmery, keď to trošku upravíme, keď sa pozeráme na absolútne miery toho, kam všetky peniaze tečú. Vidíme, že väčšie krajiny, Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, dostávajú väčšinu týchto prostriedkov, ale keď to upravíme o výdavky eh, na národnej úrovni, na výskum, vidíme, že situácia je úplne iná. Teda, ak krajina míňa iba 0,1 zo svojho národného rozpočtu na výskum, tak nie je prekvapením, že táto krajina sa nemôže veľmi eh, dobre zúčastňovať na horizonte 2020, pretože tam chýba tá vedomostná a vedecká základňa, teda eh, data, ktoré sú k dispozícii, musíme vykladať eh, aj s ohľadom na to. Je to situácia, ktorú však veľmi pozorne sledujeme. Snažíme sa šíriť také opatrenia, aby sa situácia vyrovnávala. Vy ste boli autorkou týmingového programu, ja si to veľmi dobre pamätám, v priebehu cyperského predsedníctva. Myslím, že je to jeden z najsľubnejších nástrojov, ktoré v tomto smere máme. Pozerám sa na pána Royla, pretože aj on spomenul teaming. Spomenuli ste, že komisia ako by ho nepodporovala celkom naplno môžem ubezpečiť, že ho podporujeme. Už prebehli dve stretnutia s polským ministerstvom práve na túto tému, pretože Krásou tejto iniciatívy teamingu je práve to, že je to príklad synergií medzi Horizontom 2020 a štrukturálnymi fondmi. Tam sa vyberajú také návrhy, ktoré dostanú najlepšie hodnotenie a práve vďaka teamingu medzi napríklad Inštitútom Maxa Planka a iným inštitútom v Polsku alebo v Bulharsku sa dá vytvoriť v podstate nová inštitúcia. Štartovacou fázou tejto inštitúcie eh, bude niečo, čo dostane financovanie z horizontu 2020, ale v konečnom dôsledku chceme, aby regióny sami investovali, pretože to dokáže, že región naozaj chce dosiahnuť zlepšenie a zmenu. A preto vlády členských štátov v Európskej 13 chcú, aby z toho bol úspech. Viacero krajín sa už vyjadrilo pozitívne o takýchto reformách, chcú podporovať takéto projekty, chcú ich financovať. Myslím, že by bolo rozumné, ak by ste sa zúčastnili, pán Royle, niektorého z najbližších stretnutí, ktoré prebiehajú o pokroku, e, pretože tam sa všetci účastníci vyjadrujú s veľkým nadšením. Pani Godrická to napokon môže potvrdiť. Pani Kodrická tiež spomenula otázku platov hodnocovania. V súčasnosti diskutujeme s 13 členských štátov práve o mzdách. Tento týždeň mimochodom sa tiež plánuje stretnutie po tom, čo sme dostali list od ministrov týchto krajín, aby sme preskúmali možnosti vyplácania vyšších miest alebo iného druhu miest ľuďom z tejto 13 členských štátov. To by bola veľká zmena oproti bežnému postupu, pretože my vychádzame e, v našom systéme financovania z národných účtovných štandardov, teda my e, platíme polského výskumníka na základe polských tabuliek a nemeckého alebo britského výskumníka podľa ich tabuliek. Teda chceli by sme možno zaviesť nejaké jednotné tabulky, sme však ochotní o tom diskutovať veľmi otvorene. Ak by sme sa uberali takýmto smerom, vyžadovalo by sa so to revíziu úpravu pravidiel účasti a samozrejme, Európsky parlament by bol do tohto procesu e, zapojený, pretože tu ide o riadny legislatívny postup. Pani Griffin, beriem na vedomie vašu poznámku, že musíme opatrne zvažovať mieru synergií a osobitosti jednotlivých členských štátov. Spomenuli ste veľmi správne, že žiadna krajina, žiadny región nemá monopol na excelentnosť. Objavuje sa to Všade chceme, aby sa táto excelentnosť šírila rovnomerne. Spomenuli ste príklad Manchesteru, kde prebieha e, vynikajúci výskum, ktorý samozrejme vytvára e, spin-off spoločnosti v okolí. Môžem vás ubezpečiť, že väčšina prilomových e, momentov vo výskume v dejinách práve vznikla vďaka aplikovanému výskumu. Ak by sme totiž to takýto výskum nepodporovali, zrejme by sme mali veľmi rýchle kone dnes, ale nemali by sme nikdy autá zatiaľ ešte. Teda takéto prilomové iniciatívy rozhodne podporujeme. Ja projekt, ktorý spomínate, poznám veľmi dobre a poznám aj mnohé iné projekty, ktoré sa opierajú práve o tento základný výskum. Len sa pozrime na CERN. Ten by produkoval VVV, taktiež z roku rôzne rakovinové skanery. Toto všetko je výsledkom takéhoto základného výskumu. Teda súhlasím s vami v tom, že tento základný výskum musíme podporovať v Európe. Ďalej rodové vyváženie. E, je to veľká priorita pre komisára Mojdasa aj pre mňa. My sme si stanovili cieľ 40 v poradných skupinách, ale prekvapili sme všetkých, e, že sme si stanovili dokonca ešte aj vyšší cieľ 50 aj e, pokiaľ ide o naše výskumné projekty. Výskumné projekty, ktoré financujeme, by nemali byť nejako rodovo podmienené, teda pozeráme sa na všetky aspekty rovnomerne. Venujeme teda rodovým aspektom naozaj veľkú pozornosť. Je tam vždy zapracovaná aj rodová dimenzia. Chceme, aby účastníci boli e, zastúpení z oboch pohlaví rovnomerne. E, pán Royal spomenul otázky týmingu. Naozaj vás pozývam na jedno z najbližších stretnutí a tam by ste sa mohli presvedčiť, že nám na tom naozaj záleží. Pán Rubik spomenul malé stredné podniky. Ja už som to spomenul asi predtým, ako ste vošli do sály že nástroj pre malé stredné podniky naozaj funguje dobre. Či potrebujeme viac financovania, no už ja tu nie som na to, aby som žiadala zvýšenie financovania, ale myslím si, že keď sa pozrieme na čísla, na úspešnosť, e, tie čísla hovoria sami za seba, je pre nás veľkým um, sklamaním a e, veľmi frustrujúce, keď nemôžeme vyhovieť všetkým žiadateľom. Ďalej otázka utečencov. V súčasnosti pracujeme na dokumente o tom, čo môžeme urobiť na strane Horozo 2020 v oblasti výskumu práve v súvislosti s utečencami snažím sa hovoriť stručne. Venujeme sa tomu, pán komisár sa celkom iste e, s vami podelí veľmi rád o tento dokument, e, keď to bude relevantné. A tiež sme v kontakte s univerzitami v tejto oblasti. Pán Schaffhauser sa pýtal na Alcatel. Sú to veľmi smutné príbehy, ale Môžem vás zabezpečiť, že Horizon 2020 nie je programom priemyselnej politiky, sme programom výskumu a inovácií. Ak by to bol program priemyselnej politiky, tak by sme si e, vyhrali, vybrali my víťazov a nenechali by sme víťazov vyberať si. Rozhodne sa nedá povedať, že sme programom priemyselnej politiky, nemôžeme my určiť, ktoré firmy budú víťazmi a do ktorých budeme investovať. Myslím, že v tomto spočíva rozdiel proti minulosti. E, v každom prípade takto je to nastavené. Máte pravdu v tom, že musíme o mnoho viac využiť aj rizikový kapitál, nielen tradičné formy bankovej podpory. Spomenuli ste aj to, že e, jednotlivé firmy nemôžu využiť tento program. E, pán komisár chce zaviesť túto možnosť pre startupy, ale k tomu sa zrejme ešte dostaneme na najbližších stretnutiach. Pani López e, spomenula synergie so štruktúrnymi fondami, aby to rozširovanie taktiež fungovalo a taktiež pracovné podmienky pre výskumníkov. Aj toto je pre nás prioritou. Viete, že máme chartu pre túto oblasť. Teší nás, že mnoho univerzit podpísalo túto chartu, kde e, sa zavezujú zabezpečiť vhodné pracovné podmienky pre svojich výskumníkov. Myslím, že som povedal na všetko. Ďakujeme pekne, pán generálny riaditeľ. Ako vidíte, už máme 20-minútové časové meškanie, ale myslím, že táto diskusia bola veľmi dôležitá. Ďakujeme pekne za to, že ste prišli a že ste boli ochotní odpovedať na naše otázky. Teraz prejdeme k bodu 5 na našom programe začlenenie transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík eh, dane z príjmov právnických osôb v Únii. Spravodajcom je eh, Massimiliano Salini. Chcel by som požiadať eh, spravodajcu, aby nám priblížil svoje stanovisko. Prosím, nie dlhšie ako 5 minút, pretože máme naozaj veľmi málo času. Už máme 27-minútové meškanie oproti pôvodnému plánu. Kolega Salini, nech sa páči. 4 minúty. Stanovisko má za cieľ zabrániť tomu, aby otázka fiskálnej konkurencie, eh, hlavne vo firmách, aby sa, sa z toho nestala nejaká vojna EÚ, kde fiskálne systémy sú veľmi rôzne a napríklad v Taliansku sú veľmi vysoké dane v porovnaní s inými európskymi krajinami. Zásadné body, z ktorých sme vychádzali, ten balíček pre fiskálnu transparentnosť 18. z 18. marca a v júni sa to spracovalo v komisii. Naše stanovisko má za cieľ zabrániť tomu, aby fiškálne rozdiely medzi krajinami nenakopávali alebo nenahryzávali otázku fiškálnej e, konsolidácie, aby nepodporovali daňové úniky a podobne, pretože sú aj potom samozrejme e, Znamená to aj veľký mínus pre naše hospodárstvo a spôsobujú to, že neeurópske firmy utekajú z nášho územia a teda nepriamo aj spôsobujú menší prístup zahraničných investícií do Európy. Vychádzali sme z toho, že fiskálna konkurencia, ak je v transparentnom systéme, môže byť nástrojom v prospech hospodárskeho rozvoja a nie protirečením či prekážkou. Naše firmy takmer vo väčšine prípadov už pôsobia vo viacerých ekonomikách a preto im musíme pomôcť a nie im e, vytvárať väčšie prekažky. Mám dve základné línie v stanovisku Chcel by som sa im venovať dva konkrétne príklady, ako by sme mohli tento cieľ dosiahnuť. Poprvé, v bode 5 sa veľmi stručne hovorí o, dvoj, o dvojakom alebo dvojitom zdanení, ktorému by sme chceli zabrániť a vieme, ako funguje systém CCTB, ale Chceli by sme adekvátne e, dosiahnuť správnu spoluprácu medzi verejnou správou, aby e, zdanené subjekty alebo zdadené, e, zdanie, ktoré platíte istým spôsobom v jednej krajine, aby sa to bralo do úvahy aj v druhej krajine, kde vy pôsobíte. Bod 6. Konkrétne vychádzajú zo skúseností z mojich krajín z Talianska, ale nielen v Taliansku sú tieto skúsenosti navrhnúť to, že tie regióny, ktoré sú kritické a e, vybrať takú vybrať zónu voľného obchodu, kde e, to bude pod dohľadom e, tretich subjektov a budú e, pre nich zadefinované určité daňové zvýhodnenia. A takto by sme chceli podporiť tieto zóny, aby došlo k oživeniu už z teritoriálneho hľadiska alebo sektorové. To sú také e, konkrétne návrhy. 1. október je termín na pozmeňovacie návrhy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme pekne kolega, za vaše poznámky. Important topic. Corporate. Na túto veľmi významnú tému e, daň z príjmu právnických osôb, koordinácia, transparentnosť, konvergencia. A teraz dám slovo tenemým spravodajcom. Pán Jens Gajer, nech sa páči v mene skupiny SAD. Ďakujem, pán predseda. Po viacerých bodoch sa zhodujeme so spravodajcom, ale sú tu aj zásadné rozdiely v našich eh, pohľadoch. Myslím si, že stanovisko eh, neobsahuje jasné vyjadrenia, ktoré by eh, podľa mňa mali zaznieť aj v mene nášho výboru. Podľa mňa tu chýba to, že chceme zabezpečiť automatické vymienianie informácií a údajov že na tom trváme. Už e, to parlament na iných miestach zdôraznil e, v bode 2. Podľa mňa by sme na to mali poukázať. A tiež na to, že veľké podniky, ktoré sa pri stanovovaní veľmi ráznych stratégií vyhýbania sa daniem e, Taktiež môžu využívať e, drahé poradenstvo medzinárodných firiem. Toto sú e, výhody, ktoré malé stredné podniky nemajú. Nemajú na to potrebné prostriedky, aby si nechali takto poradiť e, za drahé peniaze. A v tomto spočíva teda veľký rozdiel medzi veľkými firmami, ktoré si to môžu dovoliť, a malými a strednými podnikmi. Myslím, že stojí za to spomenúť, že transparentnosť pri platení daní sa musí zlepšiť. Pri intenzívnom predkladaní správ o jednotlivých krajinách ešte by sme si dovolili požiadať o doplnenie toho, do akej miery sa digitalizácia môže prispôsobiť národným daňovým systémom. Teda respektíve, eh, ako sa to týmto podkopáva. V bode 6 máme úplne odlišný názor ako spravodajca. Ešte naozaj len málo kedy som videl správu, v ktorej by e, sa takto mm, nemne bojovalo za zavedenie bezdaňových zón. Ja si myslím, že je to v rozpore s tým, čo sa teraz snaží presadiť Európsky parlament. My predsa chceme práve uzavrieť eh, tie medzery v daňových systémoch. Eh, chceme, aby medzinárodne pôsobiace podniky neprofitovali z, eh, z rozdielnosti daňových systémov. Chceme ostrániť práve tieto rozdiely a tvrdiť a presadzovať, aby komisia vytvorila takéto bezdaňové zóny, aby ich podporila a že by mala nad nimi dohliadať. To je podľa mňa úplne zvrátený prístup. Európska únia podľa mňa potrebuje menej daňových oáz, menej medzier daňových systémoch a celkom iste vzhľadom na to, že daňové otázky sú v právomoci členských štátov, by som rozhodne neporadil komisii, aby sa nejako veľmi angažovala tejto e, veci. To by bol podľa mňa dosť e, nepríjemný dar. Rozhodne to bude červená čiara pre našu politickú skupinu. My sme požiadali o vypustenie tohto z textu a ak to neprejde, budeme musieť hlasovať proti stanovisku pána Saliniho žiaľ. Ďakujeme pekne. Pán Maragal. I understand on behalf of Greens mene zelených. Ďakujem, pán predseda. Nemohol som si vypočuť vystúpenie pána Saliniho, bol som v inom výbore. Ale zdieľame názor k tomuto stanovisku. Chápeme ho rovnako. Budeme mať správu ekonu a tiež výsledky výboru tax. Takže otázky, ktoré sú priamo spojené s tými veľkými korporáciami, budú pokryté. E, tá možnosť, ako prenášajú zisky inde, optimaliza- fiskálna optimalizácia a tak ďalej. A preto si myslím, že my v ITRE by sme sa mali snažiť vybodovať a špecifikovať e, našu oblasť práce, priemysel, výskum, vývoj, energetika, telekomunikácie. A otázka konkurencie, schopnosti Áno, lebo vieme, že sú problémy sociálneho dumpingu zo štátu do štátu, ale potrebujeme zabezpečiť aj rovnováhu medzi veľkými korporáciami a MSP. Vieme, že v Európe máme veľmi rozdielne špecifické situácie, ale spoločný menovateľ je, že nemajú prísť prístup k nástrojom, a, ale tie veľké korporácie tento prístup majú a niekedy ho zneužívajú. Ale zatiaľ ešte nemáme e, globálnu rovnováhu. V Španielsku je 30-percentné zdanenie firiem, ale veľké korporácie majú len 5 či 6 Mali by sme zabezpečiť, aby naše reálne hospodárstvo sa skutočne rozvíjalo, aby bolo plodné, pretože fiktívne a tieňové neprináša zisky a rozvoj. A tiež treba podporiť investície v equity, v akciách aby sme kompenzovali tú súčasnú situáciu, ktorá zvýhodňuje také ekonomické modely, ktoré idú e, cestou e, nakupovania dlhov. A mali by sme uvažovať o tom, aké nástroje sa využívajú v výskume inovácií začleniť tie veci, ktoré nie sú patentované. A mali by sme stimulovať obehové hospodárstvo a energetickú účinnosť. A tiež pripisujeme veľký význam tomu CCC, teda spoločnému zdaňovaciemu základu a myslíme si, že toto je len prvá etapa vo fiskálnej európskej politike a sme za to, aby okamžite vstúpil do platnosti country by country reporting, tak ako to spomenul minulý týždeň pán predseda Juncker, aby sa dane platili tam, kde sa generujú zisky. Nemali by sme ísť cestou nadbytočných úprav a pravidel, ktoré potom prinášajú kontraproduktívne výsledky. A musíme prijať také opatrenia, aby stimulačný nástroj, ktorý je pozitívny, ako môže byť tax free aby sa tento nástroj nestal sa nejakou diálnicou či cestou k novým daňovým rajom. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Pani Kala z mene skupiny ALDE. Ďakujem. Prepášte za to, že meškám. Chcem sa poďakovať za túto správu, za návrh stanoviska. Na úvod by som chcela povedať, že podľa nás najdôležitejšie je, aby systém zdaňovania bol čo najjednoduchší. My v Estónsku nemáme žiadnych daňových poradcov, prišli o prácu, pretože systém je natoľko jednoduchý, že nie sú potrební. A preto si myslím, že v tomto stanovisku v bode 6, kde sa hovorí o zavádzaní nových eh, nejakých eh, dočasných programov, eh, bezdaňových zón, to by zavádzalo nové výnimky. Myslím si, že ak existujú nejaké výnimky, tak je tu možnosť daňovej optimalizácie a hľadanie asi najlepších daňových poradcov, najvýhodnejšej daňovej legislatívy, tak aby z toho bol čo najväčší profit v danom regióne v krajine. A znamenalo by to, že nie všetci by platili príslušnú výšku danie. Problém je v tom, že tí veľkí a mocní, veľké firmy majú možnosť eh, nechať si poradiť, majú peniaze na kvalitných eh, obhajcov a taktiež môžu využiť daňovú optimalizáciu a malé podniky. Takúto možnosť nemajú. Teda jednoduché pravidlá a transparentnosť eh, podľa mňa sú najdôležitejšie. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne za takýto návrh. Aby veci boli čo najjednoduchšie poňaté. Pani Kapel, nech sa páči v mene ENF. Ďakujem, pán predseda, aj keď nie som tým spravodajkyňou. Chcela by som preto len povedať niekoľko slov tejto správe, pretože ja pôsobím aj v obore Ekon, aj v výbore tak sa a tiež som tým spravodajkyňou pre správu o automatickom vymieňaní informácií. Môžem v zásade povedať, že táto správa podľa mňa je vydarená. Kolegu Soliniho podporujem väčšinu bodov, ktoré tam uvádza. Myslím, že návrh 6, e, teda zaviesť tieto obezdanie do zóny, podľa mňa je dosť inovatívny, na rozdiel od iných tradičných prístupov. V zásade, čo sa týka spoločného daňového základu, e, myslím, že by sme nemali sa dopustiť tej istej chyby, že by to znamenalo, že už by neboli žiadne, um, žiadna konkurencia uh, medzi členskými uh, štátmi. Um, Rozhodne však spoločný daňový základ musí byť jednotný a to znamená, že by v tomto smere by nemali byť žiadne rozdiely a nebola by teda možnosť vyberať si, kde je systém výhodnejší body 4 a 5 teda ochrana údajov a automatická výmena informácií, tie považujem za podstatné a sú taktiež v správe Ferber. A automatická výmena informácií by mala prísť v januári budúceho roka, e, začiatkom októbra by ešte mala rada vydať k tomu stanovisko, správa. Podľa mňa je na najlepšej ceste, aby to mohlo fungovať, avšak a v tomto nie sú celkom jednotné názory, mal by vzniknúť centrálny register e, na úrovni komisie, kde by sa všetky tieto daňové rozhodnutia mali zhromažďovať. A teraz sa diskutuje o tom, ako by sa to malo v praxi zorganizovať a kto k tomu bude mať prístup. Myslím si, že to je podstatné. Ešte sa to celkom nepodarilo uzavrieť. E, ja e, naozaj si myslím, že medzi týmito správami v tejto tematike by sa mal zaujať jednotný prístup. Správa Niedermayer, dá správa Salinia, správa Ferber a taktiež správa Ferreira, pardon, správa Toirer, ktorý je, ktorá sa teraz prejedná vo výbore taxe, mala by tam byť koherentnosť medzi týmito správami. Ak tam totiž takáto koherentnosť nebude, tak parlament zhorší svoju pozíciu voči komisii a rade v rokovaniach. Podľa mňa je dôležité, aby sme si tieto veci skoordinovali, aby tam bola čo najväčšia miera koherentnosti. Ďakujem. Thank you very much, madam, for your remarks. And... Ďakujeme pekne Pani López Bermeo. Sorry for changing the order. Prepáči, že som zmenil poradie. On behalf of uh, GUE, of course. Mene GUE. Problema, señor presidente, gracias. Eh, es... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za vypracovanie stanoviska. Je veľmi dôležité, aby sme koordinovali dane z príjmov správnických osôb. Je to mimoriadne dôležité pre priemysel. Musíme sa vyhnúť k situáciám, ktorým čelíme dnes. Čiže musíme sa vyhnúť tomu tzv. fiskálnemu dumpingu. Pretože toto tlačí priemysel dole, pretože sa buď produkuje menej, alebo je nutnosť delokalizovať. No a taktiež to má negatívny dopad na mzdy v krajinách, kde sú vysoké dane alebo neexistujú zisky ktoré by sa naďalej preinvestovávali. Samozrejme, akcionári očakávajú dividendy a preto smerujú do krajín, kde sú dane nižšie, čo vedie k strate príjmov pre podniky. Následne je to problém pre verejné financovanie, čo je, je veľmi dôležité, pokiaľ chceme transformovať produkciu v EÚ. Legálne daňové stimuly, napríklad podpora zamestnanosti či technológie v niektorých regiónoch, by nám mali ležať na srdci, mali by sme ísť týmto smerom. Myslím si, že je dôleži- e, zvláštne, že generálne riaditeľ pre hospodárskú súťaž venuje toľko času prešetrovaniu dotácií, čo častokrát ohrozuje produktívne podniky. Avšak nevenuje sa tým tax rulings rôznym daňovým úľavám, ktoré štáty podnikom poskytujú. Nevenuje sa napríklad ani škandálom ako LuxLeaks. A ďalej, dôležitá je aj situácia čo sa daňových, pardon, bezdaňových zón. Mohlo by sa stať, že by sa tieto bezdaňové oblasti rozširovali, čo je nepriateľné, alebo treba vôbec, že by fungovali Takže my sa jednoznačne prikláňame k možnosti daňovej harmonizácie. Ďakujem pekne a teraz pán Rubik. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať eh, kolegovi Salinimu, chcem mu zablahoželať. Eh, keď hovoríme o tom, ako vytvárať nové pracovné miesta v EÚ a dobre zaplatené pracovné miesta, ide tu aj o boj jednotlivých daňových eh, systémov na jednej strane, na druhej strane tu ide aj o zisky, ktoré môžu ostať v rukách podnikov, aby mohli podporovať výskum, aby mohli ďalej investovať a preto v e, zlej hospodárskej situácii je vždy dobré, keď podniky, ktoré e, majú práve byť na tou silou ekonomiky, aby mali čo najviac kapitálu, aby mali aj pracujúci potom dostatočné mzdy k dispozícii. Teda nesmieme myslieť len na to, e, čo by sa malo následne prerozdeľovať. E, Isté, že veľké nadnárodné podniky v tejto oblasti e, sa dokážu lepšie orientovať v daňových podmienkach, že platia iba 4% dane E, teraz, že platia iba 4% daní a že malé stredné podniky platia 80% daní. Um, že by bolo vhodnejšie, keby platili všetci rovnaké sadzby. Malé stredné podniky by to mali tým pádom výhodnejšie. Chceme, aby to bolo um, prerozdelené spravodlivejšie, aby však firmy mali naďalej dostatok prostriedkov na ďalšie investície a na inovácie. V tých oblastiach, kde je najvyššia nezamestnanosť, je potrebné podľa mňa sa radikálne zamyslieť nad tým, ako by sa mohli podporovať napríklad startupy, či by mohli dostať eh, nejaké napríklad trojročné daňové prázdniny, aby mohli na úvod pokryť svoje náklady, kým sa rozbehnú. A preto tá dáne v primodaniu podnikov samozrejme je úzko súvisí s otázkou konkurencieschopnosti, nakoľko je človek konkurenceschopný, nakoľko, nakoľko dokáže ďalej investovať do výskumu. Potom samozrejme podľa toho dokážu vytvárať aj ďalšie pracovné miesta a podporovať ekonomiku. Teda chcem oceniť prístup kolegu Saliniho, pretože si myslím, že ehm, je to veľmi prínosný e, postoj, ktorý môže zvýšiť e, šance Európy obstať. Ďakujeme pekne on behalf of European Commission. V mene Európskej komisie a generálneho riaditeľstva Taxud, pán Ili. Prosím, ujmite sa slova. Thank you very much to allow me to... Ďakujem vám pekne za to, že mám príležitosť vyjadriť sa k tejto otázke. Sme veľmi vďační za váš pozitívny prístup. Najmä body 1 až 3 sú absolútne v súlade s politikou komisie. Chcel by som zdôradniť, že akčný plán, ktorý komisia ohlásila, obsahuje to, že e, aplikácia CCCB bude povinná pre nadnárodné spoločnosti. Čiže nie je možné, aby malé a stredné podniky nemali rovnaké podmienky ako nadnárodné podniky, pokiaľ ide o platbu daní a poradenstvo. Ďalší bod týkajúci sa ochrany údajov. Je možné, že na oktobrovom ekofíne ministri financií sa dopracujú k dohode v oblasti najlepšieho prístupu zabezpečenia ochrany údajov. A tiež vyrieša to, nakoľko ako bude možné um, sa dopracovať k registru e, rozsudkov o tax rulings. Uh, Otázka daňových kreditov to je podobná myšlienka, podobný prístup ako tá, ktorá už existuje v našich odporúčaniach z roku 2009, kde sme odporúčovali zlepšenie situácie toho, ako možno udelovať tak sa daňové kredity, pokiaľ sa dane platia v inom štáte. Čiže naozaj vítame e, myšlienky pána Saliniho. Bod číslo 6, tam by som bol opatrnejší. Kolegovia z e, generálneho riaditeľstva e, pre konkurencie schopnosť, pokiaľ by sme hovorili o niektorých členských štátoch, avšak netýkalo by sa to všetkých členských štátoch, by e, by, malo, by, by spôsobilo problémy. Máme tu ten známy prí, prípad Madeiry, ktorá je vyňatá z daňového systému Portugalska a vieme, e, aké komplikácie to spôsobilo. A to je na teraz z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem vám za pripomienky. No a teraz by som opäť dal slovo spravodajcovi. Pretože, vážení kolega, dopočuli sme sa, že váš návrh nebol jednohlasne e, podporený, takže by sme si radi vypočuli vaše stanovisko. Ďakujem kolegom. Zhodneme sa mm, asi na väčšine stanoviska toto stanovisko je taká malá výzva, pretože aj medzi nami je dobré si stanoviť takéto výzvy aj v takýchto citlivých témach. aby sme takýmto spôsobom mohli pracovať. Príklad e, tie zóny voľného obchodu obchodu, ktorý táto myšlienka sa spomenula ako komplikovanou. Podľa mojej skúsenosti z podnikateľského aj politického je nástroj, je práve protikladom daňového raju. Ak to tak nie je, tak skutočne ja sa ovesím, ale Máme príklady, dostatok skúseností aj v Európe, aj v Taliansku. Vieme, že v súčasnosti sú to malé firmy, ktoré sú v kríze a potrebujeme, aby trh im pomohol, aby sa rozvinuli a potrebujeme takú kontrolu štátu, aby sa tu e, nestalo nejakým pravidlom, že bude nedostatok úpravy alebo bude neflexibilná, netransparentná a tak ďalej. A potrebujeme nástroj rovnováhy, aby e, rôzne rozdielne situácie sa riešili špecificky. To je tá e, rovnosť, ktorá znamená, že ak som v inej situácii, tak musí mať aj dostatok flexibility ekonomickej, podnikateľskej a politickej aby sa tá rozdielna situácia brala do úvahy a aby sme e, zabranili tej e, fiskálnej optimalizácii, pretože potom tí najslabší budú vždy na konci, budú zaostávať za ostatnými a ja zhodnem sa s kolegami aj z GUE, SND. Táto správa by mala ísť tým smerom, aby sme podporili tých, ktorí si nemôžu dovoliť ten luxus fiskálneho turizmu, ktorý si môžu dovoliť iní, keďže majú k dispozícii obrovské finančné zdroje. Hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, pretože som synom malého podnikateľa. Ďakujem, máme čas do 1. oktobra, aby sme ešte upresnili obsah stanoviska aj z tejto výmeny názorov vyplynuli už niektoré stanoviska, ktoré určite budú vo forme pozmeňovacích návrhov. Ďakujem, bola to pomerne jasná odpoveď na všetky naše pripomienky, ktoré tu zazneli. Posledná možnosť podať pozmeňovacie návrhy je 1. oktobra 2015 o 12.00. Teraz si urobíme štvorminútovú prestávku. Ďalší bod programu začneme riešiť o 5, o pardon, 17.00, čiže naozaj tá prestávka je štvorminútová. Sorry, I was slightly too long because I lost myself in European Parliament. Prepačte. Zdalo sa mi, že som sa na chvíľu stratil v parlamente, aj to sa môže stať. No, rád by som teraz privítal pána Petrosa Solmarisa, ktorý je vedúcim útvaru pre prístup na trh v generálne sa pre obchod. Teraz nás e, Európska komisia nabrifuje o rokovaniach o TTIP. Ako pravdepodobne viete, prebehlo už 10 kôl. Posledné kolo rokovaní sa uskutočnilo v Bruseli v období od 13. do 17. júla. Veľmi dôležité je, že v júni sa lídry G7 vrátane predsedu Junckera, Tuska a Obamu jasne zhodli na tom, že je potrebné posilniť diskusie o TTIP a identifikovať spôsob, akým postúpiť vo všetkých oblastiach. A to isté platia aj pre Kongres USA, ktorý prijal zákon o podpore obchodu v orgánu, na podporu orgánu v júni. Toto malo podporiť rokovania o obchode, čiže na oboch stranách Atlantiku všetko praje tomu, aby sme pokročili ďalej a rýchlejšie. No a 8. júla 2015 Európsky parlament podporil odporúčania komisii o TTIP. Čiže je to veľmi dôležitý okamih. Po našom odporúčaní, po stretnutí lídrov G7, po desiatich kolách rokovaní, nás pán Solmeris bude informovať o desiatom kole rokovaní. Pokiaľ samozrejme máte otázky aj k 9. či 8. kolu rokovaní, aj na to sa môžete opýtať. Takže nech sa páči, máte slovo. No, Príjemné popoludne všetkým. Ďakujem vám, pán predseda, som rád, že ste nás pozvali Eh, pri príležitosti debriefu o rokovaniach o TTIP. Posledný debrief prebehol v máji, čiže navrhujem, pán predseda, ak súhlasíte, že najprv vás tak všeobecne eh, poinformujem o aktualizácii vývoja. No a potom tu mám pár špecifických pripomienok, ktoré sa týkajú energetiky na jednej strane a prvotných surovín na strane druhej a potom ešte tu máme tiež časť o malých a stredných podnikoch. Tam som taktiež intenzívne zaangažovaný do rokovania. Práve tieto dve témy sú zásadné pre prácu vášho výboru. Takže tie všeobecné informácie. Ako viete, rokovania o TTIP sú náročné a od začiatku sa komisia konstruktívne, proaktívne do nich um, angažovala. Na oboch stranách Atlantiku sme sa dopracovali k postupu. Naposledy sme hovorili o tom v máji a rád by som povedal o vývoji. Čiže Kongres USA prijal zákon o orgáne pre podporu obchodu. Vďaka tomu má Obama, pán prezident Obama možnosť e, pretlačiť program týkajúce sa obchodu. Jeho vláda sa pokúšala zapracovať k záverom na rokovaniach o TTIP v júli E, takmer sa mu to podarilo, sa im to podarilo, avšak v konečnom dôsledku sa to e, nezdarilo kvôli oddiele, oddielu týkajúcim sa automobilového priemyslu a mliekarenského. Vládne orgány sa potom pokúšali odstrániť tieto problémy v nadchádzajúcich týždňoch. Pre TTIP to znamená, že tieto rokovania budú naďalej prebiehať v nadchádzajúcich mesiacoch Avšak situácia, ktorá sa naozaj blíži k finalizácii, umožní Spojeným štátom plne sa angažovať v spolupráci s EÚ. Pokiaľ ide o prijatie um, uznesenia Európskeho parlamentu v júli, ktoré si získalo veľkú podporu, tak aj to bol významný politický signál, ktorý podporuje rokovania TTIP. Teraz máme naozaj jasnú platformu, kde môžeme tlačiť na dohodu, ktorá bude naozaj dosahovať vysoký štandard. Minulý týždeň komisia prijala návrh o ochrane investícií toto rozhodnutie stavia aj z veľkej strany, aj na vstupoch zo strany Európskeho parlamentu, členských štátov a ďalších zúčastnených stran. V tejto chvíli sa zasadá aj výbor INTA a môj kolega tam tento návrh predstavuje. Pre nás je dôležité, aby sa o tejto veľmi dôležitej téme v prvom rade diskutovalo s člen, poslancami parlamentu a členskými štátmi prv, ako to finalizujeme a pošleme to na ďalšie rokovania našim eh, americkým partnerom. Hlavný cieľ je uzavrieť dohodu s Obamovou vládou. Dári sa nám dosahovať úspechy. Budeme sa snažiť mať pri, pripravené návrhy o všetkých oblastiach do konca roka. Ale samozrejme je jasné, že dôležitá je podstata, dôležitejšia než rýchlosť. Pokrok v rokovaniach opätovne zreviduje komisárka Malstrom a USTR na zajtrajšej schôdzi vo Washingtone. Rokovania o prístupe na trh boli doteraz dosť náročné a je posle- podstatné, aby sme našli takú cestu, ktorá nám zabezpečí postup vo všetkých oblastiach týkajúcich sa verejného obstarávania služieb a poplatkoch. Najmä to verejné obstarávanie, to je, to je dôležité a je dôležité, aby sme naozaj diskutovali všetky aspekty a tiež obmedzenia zo strany štátu na americkej strane. Ako som už hovoril, prebiehajú diskusie na politickej úrovni, ktoré sa týkajú otázok tarifikácie a problémov týkajúcich sa verejného obstarávania. Pre nás je toto dôležité, pretože chceme riešiť všetky aspekty e, prístupu na trh. Taktiež nás čaká veľký kus práce, pokiaľ ide o otázku spolupráce v oblasti regulácie. Snažíme sa dosiliť, aby naša aktuálna miera ochrany nebola znížená No a taktiež sa budeme snažiť docieliť maximálny pokrok e, v prípade diskusie týkajúci sa e, daní. No, pokiaľ ide o pilier týkajúci sa pravidel, tak sa budeme tlačiť na tie oblasti, ktoré sú pre zásadné, čiže geografické označenie, Taktiež máme na zreteli EÚ návrh o obchode a udržateľnom rozvoji. To bude základný pilier tých nadchádzajúceho, nadchádzajúceho kola rokovaní. Komisia absolútne podporuje e, aktuálny návrh Prístup členských štátov bude kľúčový pri e, rokovaniach z USA, ktoré, ktorým dojde k nadchádzajúcim mesiacom. Tlak na transparentnosť rokovaní pretrváva, čiže bude si to vyžadovať väčšiu mieru komunikácie zo strany komisie a členských štátov. Komisia nemôže v tomto byť sama, pretože zodpovednosť samozrejme leží aj na politikoch na národnej a EU úrovni komisárka Malstonová podporuje väčšiu mieru transparentnosti a zmeny v politike EÚ budú smerovať k väčšej miere otvorenosti, určite nie k menšej miere. No a teraz by som sa pustil do otázky energetiky a surovín. Desiate kolo v júli obsahovalo technické diskusie na túto tému. konali sa bez eh, nejakého narušenia ehm, platnosti kapitoly o štandardoch eh, technických aspektov. Made this political decision. USA ešte neprijali eh, príslušné opatrenia, ale musíme jasne definovať všetky komponenty eventuálnej kapitoly o energetike a surovinách a takéto rozhodnutie by sa mohlo prijať čoskoro. Uvidíme závery e, G7 a teda to, to čo som spomenula, to sú závery už z júna a tam sa volá, aby sa vo všetkých oblastiach práca urychlila, aby sa to sfinalizovalo, aby sa dosiahla dohoda vo všetkých oblastiach vrátane kapitoly energetiky a to do konca tohto roka. Na začiatku musím povedať, že ten výstup musí byť vyvážený, pokiaľ ide o energie a suroviny. Nemôžeme sa zameriavať len na fosílne paliva. Je tam veľa práce. Musíme riešiť problém prístupu k americkému plynu a k rope. To ale zatiaľ nie je možné vzhľadom na obmedzenia k vývozu a musíme sa venovať aj ustanoveniam o obnoviteľných energiách a o energetickej účinnosti, aby sme naozaj mali e, rovnovážny prístup, vyvážený prístup a sme vďační Európskemu parlamentu za jeho podporu v tom uznesení kde sa hovorí o, o konkurencieschopnosti, o energetike a širších geostrategických dôvodoch, ktoré robia z tejto kapitoly v TTIP veľmi dôležitý prvok. Hovorili sme o otázkach surovín veľmi podrobne ten rozsah začlenených surovín. A tiež tu bola diskusia o obchodných bariérach v, surovinách, v komoditách, nie len medzi USA a členskými štátmi, ale vo vzťahu k ďalším krajinám, kde môžu byť nejaké spoločné záujmy. Aktivity spolupráce v oblasti energetiky a surovín, hovorili sme o eventuálnej možnej budúcej spolupráci a aj v rozvoji inovácií a tiež sme diskutovali o tom, ako integrovať tieto činnosti do hry. Budúce kolo bude 19. oktobra v Miami a v prípade energetiky a surovín bude toto rokovanie 12. oktobra vo Washingtone. Našou snahou je, aby sme sústredene rokovali o problémoch, ktoré sme zatiaľ identifikovali. A ako sa bude blížiť koniec roka, tak sa musíme priblížiť aj k dokonceniu tých eh, dispozí- ustanovení o jednotlivých komponentoch tejto kapitoly, aby sme uľahčili politické rozhodnutia, ktoré musia byť zladené so závermi G7 a ešte niekoľko slov záverom k MSP. V rokovaniach TTIP táto dohoda je prvou s treťou krajinou, kde je samostatná kapitola o malých a stredných firmách Obe strany súhlasia, aby táto klauzula či kapitola bola v tejto dohode. Súhlasíme s tým, že by sme sa mali zamerať na tri otázky v tejto kapitole, a síce spolupráca, zdieľanie informácií a založenie výboru pre MSP. Spolupráca je najpokročilejšia budujeme už na eh, základoch toho, čo funguje. Identifikovali sme oblasti, v ktorých môžeme dosiahnuť lepšiu spoluprácu v tých otázkach, ktoré sú dôležité pre MSP pri zdieľaní informácií, tak samozrejme tam môžeme dosiahnuť ešte výrazný pokrok. rozpracovať webové nástroje pre vzdielanie informácie, aby európske MSP mali viacej informácií o potenciáli, ktorý im poskyta táto, poskytuje táto dohoda, aby mali vedomosti o podmienkach, ktoré budú musieť splneť, ak chcú exportovať a budú chcieť exportovať do USA. Máme tzv. exportný helpdesk a tento dáva eventuálnym e, záujemcom takéto informácie a podobný nástroj e, by sme chceli, aby vytvorili aj USA. A to bol ten taký druhý problém e, na poli MSP a potom vytvorenie výboru pre MSP to je naozaj veľmi dôležité, pretože malé a stredné podniky budú potrebovať ten prístup k tým výhodám, ktoré budú vyplývať z rôznych častí tejto dohody, aby samozrejme z tejto kapitoly aj mali nejaký úžitok a preto musíme nadviazať na ďalšie časti tejto dohody A to skôr súvisí s inštitucionálnou štruktúrou tejto dohody. Takže túto kapitolu nemôžeme dokončiť skôr, než budeme mať jasný prehľad o tom, aká bude tá inštitucionálna štruktúra. A e, to sú tie body, e, na ktorých budeme pracovať v tom 11. rokovacom kole a je to tá oblasť, ktorá v porovnaní s ďalšími tak tu sme už dosiahli veľký pokrok. Ale sú tu ešte ďalšie otvorené otázky, ktoré treba ešte dokončiť. A to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem, hovorím pán predseda, ako prvý e, rečník, ktorý položí otázku alebo poznámku, tak to bude Paul Rubich. Ďakujem pekne. Ďakujem za tieto informácie naozaj má zmysel o tom diskutovať a hovoriť o tom, ako môžeme prepojiť tieto dve hospodárstva, aby to bolo v prospech oboch strán. Samozrejme, pre nás tá otázka energia surovín je zásadná. Ako to vyzerá s tou možnosťou exportovať energie z USA? Ako to vyzerá s licenciami? a bude sa používať energetická charta a je táto charta nejakým základom prerokovania. A druhá otázka sa týka priemyselnej politiky. V prípade Volkswagenu, to je taký konkrétny príklad, vieme, že budú potrestaných sankciami vo výške 18 miliard eur a sú tu aj e, rokovania s Googlem zo strany USA, kde sú tiež naplánované vysoké sankcie. A je tu vlastne nejaký spôsob e, zdanenia. Keď sme tu hovorili o zdanení právnických osôb, tak ako vidíte tieto sankcie, zohľadní sa to pri tých rokovaniach patričným spôsobom. A ďalšia otázka, verejné obstarávanie, ako budeme e, pri zadávaní tendrov postupovať, čo od nás vlastne Američania požadujú ako protislužbu, na čo sa sústredia a pre MSP mm, jedna vec ma zaujíma a síce, čo im TTIP môže ponúknuť týmto firmám, čo pre nich môže byť lepšie než tie obchodné zjednodušenia, ktoré vyplývajú zo zmluvy o VVTP. Ďalší, pani Darling. Ďakujem, že ste nám dali aktualizované informácie a ja sa ostoním, že som prišla neskôr, potom ako ste začali hovoriť. Povedali ste, že sa dosiahol pokrok v oblasti MSP. Jednou z výzev ktoré vznikli aj v súvislosti s touto kapitolou, to bol nedostatok transparentnosti v USA, vyplývajúc zo štátnej legislatívy USA. Otázka je, aké úsilie vyvíjate, aby existoval nejaký katalóg či zoznam týchto platných noriem. A hovorili ste tiež o spolupráci s USA v prvotných surovinách a že Samozrejme to zaujíma obe strany. V Európe upravujeme tie tzv. konfliktné minerály. To súvisí s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, telekomunikačnými technológiami a tak ďalej. A tie prvotné suroviny sú tiež veľmi dôležité a potrebovali by sme tu akési zlaté pravidlo. Navyše, americký kongres práve schválil výskumný projekt, ktorý je veľmi rozsiahlý. Sú tam viaceré vojenské výskumné projekty v súvislosti s energetickou účinnosťou a chcú byť samozrejme na čele trhu obnoviteľných energií. A Európa tradične riadila tento sektor, tak by som chcela vedieť, čo robíte preto, aby sme nezaostávali práve v tej energetickej účinnosti. Ďakujem, Alde, nech sa páči. Ďakujem za vaše aktualizované informácie. a tešíme sa vášmu vystúpeniu a ja úplne sa s vami zhodnem. Naozaj budeme potrebovať podporu USA, aby sme získali verejnú mienku. Pochádzam z Rakúska, vôbec nebude jednoduchá táto úloha, musí sa vyvinúť e, obrovské komunikačné úsilie spolu s členskými štátmi a musí to robiť aj Európska komisia. Študovali sme nové návrhy s tým investičným s investičným súdom. E, bola by som rada, keby ste nám vysvetlili, aká je situácia a či komisia sa bude venovať tomu, e, aké budú mať postavenie MSP v novom návrhu, aby MSP mali prístup k akémukoľvek e, konaniu žiadosti či odvolaniu v tomto postupe. Ďakujem pani López. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za tie informácie, ktoré sme dostali z 10. kola rokovaní. Ale ja by som sa rada podelila s obavami, ktoré máme v GUE. V praxi tie naše obavy vidíme, že sa otvárajú dvere tomu, aby USE vnútila svoju liberalizačnú stratégiu v Európe. Obávame sa o zníženie eh, toho zníženie noriem v environmentálnej oblasti a eh, že vlastne chceme zvyšovať konkurencieschopnosť a porovnávať sa s krajinou, kde sú nižšie eh, normy v viacerých oblastiach. Aj v refite ako keby sa anticipoval TTIP v oblasti deregulácie. Je to veľmi nepríjemné pre priemysel a pre sektory s nízkou pridanou hodnotou a pre krajiny ako Španielsko, USA má konkurenčnú výhodu v porovnaní s takýmito krajinami, keďže E, e, naozaj zneužíva svojich e, pracovníkov a tiež nerešpektuje životné prostredie. Je tu riziko, že zmiznú také sektory ako automobilový či chemický priemysel. Problém potravinárskeho priemyslu či spracovateľského priemyslu, kde by dopady TTP sa presunuli e, na to, že by sme viacej záviseli od dovozu z USA na úkor lokálnej produkcii, alebo by e, e, zmizli tie prepojenia s regiónom. A vlastne je tu akási väčšia tendencia monopolistickej kontroly Tiež by došlo k privatizácii technologických zlepšení a to by sa sústredilo len do niektorých rúk. Pán Bolery. EFDD. Grazie, presidente. Ďakujem. Využil by som prítomnosť komisie na stročnú otázku. Môžu existovať interferencie medzi Čínou a znalostnou ekonomikou, tak ako ju máme v EÚ a aký vplyv to môže mať na TTIP. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Ešte jedna otázka. Kristian, si ďalší. Na zoznamu je to pre teba obrovská príležitosť. Dobre. Ospravedlňujem sa, myslel som, že je to kolo koordinátorov otázka v normatívnej oblasti, štandardizácia a tak ďalej. Z dokumentov vyplýva, že sú vysoké ambície v tejto oblasti, nemáme ale dostatok detailných informácií. Rád by som vedel, ako prebiehajú rokovania v tomto, z tohto aspektu. Majú aktéry mandát v oblasti normalizácie pri tomto rokovaní? Napríklad Amfif USA, to je najvýznamnejšia firma USA v tomto sektore a zatiaľ ešte neexistuje nejaká veľká interakcia medzi regulačnými orgánmi a normalizačnými orgánmi. Navyše v USA ten systém nie je porovnateľný s našim, teda aký je stav práve tých, tej normalizácie, noriem normalizácie. Ďakujem. Pani Speraky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za tieto informácie. Komisia je pripravená skoncovať s tým nedostatkom informácií medzi členskými štátmi a komisiou. To je otázka, a v akom je to teda stave. A ISDS, ako bude vyzerať ten nový orgán, že to má byť ad hoc, kedy bude fungovať? Pán Marta. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, že ste nás prišli informovať o súčasnom stave rokovaní v USA. Tu som. Je čím ďalej, tým viacej Američanov, ktorí sú proti tejto dohode, dokonca aj medzi politikmi a medzi občanmi. To isté platí aj na tejto strane Atlantiku. Takže všetci majú pocit, že by stratili a preto mám jednoduchú otázku. Vy veríte ešte týmto rokovaniem, rokovaniam? A, alebo ako k tomu pristúpite len tak, ako to iní tvrdia? Dobrý ďakujem, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisii za túto technickú informáciu, ktorú ste nám dali. To všetko bolo naozaj veľmi zaujímavé. Ale nemyslím, že by sme technické informácie mohli oddelovať od politického kontextu, ako sa a, a to celé vyvíja. Predrečníci to povedali a tí, ktorí verili ako ja, v obrovské výhody a potenciál pre nás, pre Európu aj pre celý svet z tejto dohody e, TTIP, tak musíme využiť tie príležitosti, ktoré sa nám skýtajú, aby sme tomu dali pridanú hodnotu. Napríklad e, summit pre energetiku a klímu. A to, čo bude výsledkom tohto summitu, to by mal byť nový cyklus e, v technológiách, ktoré by potom e, tieto závery by priniesli aj veľkú politickú dohodu medzi US a ďalšími. Ako e, môj priateľ a kolega povedal, ak sa nepripravíme dobre, tak e, lídermi sa stanú USA aj v obnoviteľných energiách, hoci my sme predtým boli pred nimi. A kríza v Latinskej Amerike a ekonomický model v týchto krajinách. Ako môžeme dosiahnuť to, aby dohoda takéhoto druhu sa využila na to, aby e, bola aj nová etapa či cyklus v Mercosure. Povedalo sa, aby vlády podporili toto rokovanie a my ako europoslanci tiež musíme prísť s týmto podnetom, E, niekedy možno nie je tento podnet možný v dohode, ale malo by, e, bolo by potrebné to vidieť do budúcnosti. E, Ak dovolíte, aj ja by som rád um, položil niekoľko otázok. Chcem sa opýtať, čo presne znamená koniec rokovaní, ako si to máme vyložiť a aký je podľa vášho odhadu všeobecný časový rámec po tom eh, tzv. konci rokovaní. Zaujímalo by nás totiž, kedy celá dohoda naozaj nadobudne platnosť. Ďalej druhá otázka. Domnívam sa, že konkrétna kapitola o energii práve teraz eh, je predmetom rokovaní. Chcem sa pýtať, či je to naozaj tak. Ďalej po tretie, skvapalnený zemný plyn a ropa, otváranie hraníc obchodu, teda vývoz z USA do EÚ. Ako táto oblasť vyzerá? A ďalej po štvrté, informácie pre malé stredné podniky a tiež otázky verejného obstarávania pohľadom elektrinných podnikov, samozrejme. Aj e, oni majú veľký záujem o túto oblasť. Aj iní, ale zrejme z ich pohľadu je to e, najpodstatnejšie. Ak sa nemýlime, bolo to skôr e, vnímané ako technický detail, ale predsa len ešte stále sa na nás obracajú s tým, aký je obsah našich rokovaní. Ďakujem. Nech sa páči, máte slovo, aby ste mohli odpovedať. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým, ktorí kládli otázky. Možno by ste mali začať najskôr otázkou pána Machtána. Tá bola taká najzásadnejšia, dá sa povedať. Ďakujem pekne za všetky otázky, pokúsim sa na ne odpovedať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ja, keďže mám na starosti rokovanie o energii a surovinách, nemám na starosti e, celé rokovania, iba niektoré kapitoly. Aby som odpovedal na otázku pána Martina, z nášho pohľadu je vec jasná. Áno, my veríme v to, že táto dohoda je naozaj podstatná. Domnievame sa, že môžeme získať mnoho z uzavretia ambicióznej dohody TTIP a domnívame sa, že európska ekonomika potrebuje takúto dohodu dnes ešte o mnoho viac ako v minulosti. Teda musíme sa podľa nás snažiť čo najviac. Komisia, taktiež pani komisárka, ako aj všetky ostatné oddelenia pracujú neprestajne na tom, aby takýto pozitívny výsledok dosiahli. Ak dovolíte, teraz by som od tejto otázky preskočil k vašej otázke, pretože aj vaša podľa mňa bola podstatná a horizontálna. Týkala sa e, otázky toho, ako si vysvetľujeme koniec rokovaní. Ja som e, mal na mysli uzavretie práce vyjednávačov to znamená, že potom nasleduje fáza, v ktorej na oboch stranách príslušné inštitúcie budú musieť preskúmať a schváliť vyjednanú dohodu. V našom prípade, ako vieme, je to Európsky parlament a Rada. Isté, že ťažko sa eh, odhaduje dĺžka času, ktorý sa bude vyžadovať e, e, táto fáza po tom, čo sa e, rokovania uzavrú, sú tam isté lehoty stanovené zákonom. Napríklad presné spísanie znenia medzinárodných dohôd, taktiež preklad, taktiež politické preskúmanie v inštitúciách, ktoré som spomenul. Teda, keď hovorím, že sa snažíme ešte stále o uzavretie rokovaní s Obamovou vládou. Musíme samozrejme jasne uviezť, že tu ide o samotné rokovania a potom bude ešte istý čas trvať, kým dohoda naozaj nadobudne účinnosť. Môže to byť relatívne doby, pretože sú tam isté postupy, ktoré sa musia dodržať. Ukazuje sa podľa skúsenosti, že zhruba sú to asi také dva roky. Rok až dva roky. Pravdepodobne. Ďalej, pán predseda, pýtali ste sa na respektíve hovorili ste o tom, že je dôležité, aby tam bola osobitná kapitola energii. My súhlasíme takýmto tvrdením, ako som už povedal. Snažíme sa dosiahnuť čo najväčší pokrok na tej technickej úrovni v pomenúvaní a prerukúvaní možných e, zložiek toho, čo by mala pozostávať takáto kapitál energii, tak aby sa v USA mohli prijať príslušné politické rozhodnutia o tom, aby sa do dohody zapracovala takáto kapitola a keďže aj EU, aj USA sa dohodli už e, v kontexte DG7, aby sa tento e, proces zintenzívnil, aby vo všetkých oblastiach tam bolo jasné porozumenie ešte pred e, koncom roka. Domnievame sa, že takýto by mal byť časový plán pokrokov v oblasti ERM. Čo sa týka ďalších jednotlivých otázok poslancov, pán Rubik položil viacere otázok. Pýtali ste sa na to, či e, v energetickej charty sa bude uplatňovať e, v tom zmysle, že tam bude charta o surovinách v rámci tej typ. Ako viete, my sme súčasťou tejto dohody energetické charty, USA nie sú mnohou stranou takéto charty A návrhy, ktoré sme predložili v rokovaniach USA, niektoré vychádzajú aj zo zásad, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy o energetickej charte. A rokujeme z USA aj o tom, aby tam boli ustanovenia, ktoré budú z tohto vychádzať. Môžem uvieť príklad otázky tranzitu. Tam e, napríklad táto charta mala za následok e, vývoj niektorých konkrétnych e, disciplín, ktoré sa môžu podľa nás využiť aj v kontexte tejto dohody o voľnom obchode. Spomenuli ste tiež význam legislatívy, ktorá bude relevantná najmä v kontexte verejného obstarávania Domnievame sa, že je dôležitá rovnováha medzi jednotlivými vlastnými prístupnosti trhu, teda dostupnosti eh, služieb, ale aj verejného vstarávania. My sme v kontexte verejného vstarávania vždy tvrdili, že nám veľmi záleží na výsledkoch respektíve na procesoch, ktoré um, prebiehajú v USA, že musíme byť súčasťou akýchkoľvek rokovaní tomto smere. Pýtate sa tiež, e, aký prínos e, môže priniesť táto dohoda oproti VTO. Myslím si, že tie dva príklady, o ktorých sme dnes hovorili, o energiách a surovinách na jednej strane a o malých stredných podnikoch, to sú vynikajúce príklady toho, čo obohatí viacstrannú jeho pravidel, tak povediac, pravidla VTO nepokrývajú dostatočne problémy, ku ktorým môže dochádzať v oblasti eh, obchodu investícií so eh, súrovinami a s energiou. Teda toto bude doplnkom a ďalej malá stredná podniky tam vôbec nie sú pokryté v týchto viacstranných eh, pravidlách. V podstate sú to pravidlá, ktoré nezohľadňujú vôbec veľkosť firiem. Teda už toto je veľká výhoda, že sa to zohľadňuje konkrétne osobitosti malých stredných podnikov. Ďalšia otázka pani Keta Darling sa pýtala na nedostatok transparentnosti v USA, v obmedzeniach, ktoré sú tam uplatňované. Ehm, to sme zaznamenali eh, vo viacerých oblastiach v oblastiach služieb, napríklad v oblasti investícií. Máte pravdu, že keď hovoríme o otázke malých stredných podnikov, o vývoji informačných nástrojov pre malé stredné podniky, aj to by bolo dôležité postarať sa o to, nakoľko budú dostupné informácie pre malé stredné podniky, nielen na federálnej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivých štátov. Viete, že je to zložité, uvedomujeme si, snažíme sa o pokrok aj v tejto oblasti. Spomenuli ste aj legislatívu o konfliktných mineráloch. V tejto oblasti USA v rámci legislatívy do Frankovho zákona um, tam boli schválené isté ustanovenia, uh, ktoré stanovujú isté povinnosti uh, týkajúce sa niektorých minerálov z regiónu veľkých jazier. Je tu konkrétne o nerasty. My sme tu navrhli um, úpravu nariadenia. Prejednalo sa to minulý rok v máji. V parlamente teraz sa to prejednáva na rade. A dúfame, že sa čoskoro podarí začať rokovanie v rámci trialógu, po tom, čo bude udelený mandát na tieto rokovania. Uh, O tomto sa priamo nerokuje v kontexte TTIP a to preto, že aj my, aj USA majú, máme svoje legislatívne úpravy na základe pravidel OECD, kde, na ktorých sme sa podielali aj my, aj oni. Teda naša legislatíva nie je úplne podobná. Nechcem tu nejako špekulovať o tom, aké budú výsledky európskeho legislatívneho procesu v tomto smere, ale ak nebudú úplne podobné, v každom prípade budú vychádzať z e, všeobecne platného rámca OECD. Čo sa týka energetickej účinnosti, ja som to už e, naznačil, aj toto je um, téma, ktorej sa venujeme v snahe o čo najvyváženejší výsledok. Naozaj sa veľmi angažujeme v tejto oblasti, aj USA sa angažujú e, z hľadiska rozvoja energetickej účinnosti a príslušných e, noriem ako aj v oblasti testovania týchto noriem. Teda chceme preskúmať možnosti zosúľadovania pravidel tejto oblasti. Pani López Bemecho vyjadrila isté obavy v súvislosti ochrany, v súvislosti s ochranou do USA. My sme sa vždy snažili byť čo najotvorenejší, najtransparentnejší. A preto môžem zopakovať, že nič tejto dohody nebude mať dopad na našu mieru ochrany ktorá vyplýva už z už platnej legislatívy v EÚ. Toto jednoducho nie je predmetom rokovaní. Myslím, že e, často sa potýkame s príkladom e, chemického sektora. Tam platí nariadenie REACH v EÚ a vždy sme to tvrdili. Rokovania dohode TTIP sa nejako nevzťahujú na naredenie REACH. Týkajú sa toho, ako spolupracovať s USA v budúcnosti. Vychádzajú samozrejme z toho, že eh, naše východiskové body sú niekde úplne inde. Eh, legislatíva z nariadenia REACH je dosť výrazne odlišná oproti legislatíve v USA. My však nejako nariadenie REACH nebudeme zmeniť ani eh, upravovať a to platí aj pre ostatné sektory miera ochrany ostane zachovaná. A taktiež ďalšia otázka síce nesúvisela priamo s rokovaniami o TTIP, týkala sa Číny a stavu trhovej ekonomiky. Neviem, či to nejako priamo alebo nepriamo súvisí s rokovaniami o TTIP. My nediskutujeme o tom, či Čína sa snaží získať štátu trhovej ekonomiky. Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať. Čo sa týka dohody o štandardizácii, respektíve rokovanie o štandardizácii, na to sa pýtal pán Eller. Tu pôsobíme na rôznych úrovniach, jednak na úrovni nejakých sankcií v oblasti fitosanitárnych opatrení, kde je pravda, že máme dosť odlišné systémy a potom eh, taktiež pôsobíme eh, v snahe vyvinúť konkrétne v jednotlivých sektoroch, aby eh, sa vytvorili predpoklady pre spoluprácu v budúcnosti. Myslím, že tu sú výsledky dosť odlišné v jednotlivých sektoroch. niektorých sa nám podarí dosahovať dobrý pokrok, napríklad v textilnom sektore. V iných oblastiach však ešte stále máme pred sebou veľa práce. Pani Spiraky sa ďalej pýtala na výzvu súvisiacu s investíciami, eh, ktorú sme nedávno zverejnili. Pýtate sa, či tu ide o Dokov kód. E, my vychádzame z toho, že počínajúc e, rokovaniami TTIP, chceme vytvoriť akýsi investičný súd medzi EU a USA, ktorý by pozostával z viacerých sudcov, pričom jedna tretina z nich bude občanmi EU, jedna tretina bude občanmi USA, jedna tretina bude z tretich krajín a tento súd by ako jediný mohol skúmať prípady, ktoré by sa týkali investičnej ochrany na základe TTIP. Teda toto by malo vzniknúť v kontexte rokovania TTIP a paralelne by sme tiež chceli prerokovať s ostatnými partnermi opatrenia v snahe dosiahnuť dlhodobý cieľ vytvorenia medzinárodného súdu takéhoto druhu. Ale chceli by sme začať najskôr eh, bilaterálnymi rokovaniami z USA. I think uh, I've tried to cover more or less uh, all the Snažil som sa vyjadriť všetkým otázkam. Ak som náhodou na niečo pozabudol, veľmi rád ehm, vám bilaterálne odpoviem. Ďakujeme pekne. Pýtam sa, kolegovia, kto nie je spokojný s odpovedou na svoju otázku? Respektíve, kto nedostal odpoveď na svoju otázku? Ja som nespokojný. Otázky energetiky, e, skvapalneného zemného plynu, Myslím, že som formulovala otázku jasne a nevyjadrili ste sa. A vaša otázka bola veľmi jasne zodpovedaná. Generálne riaditeľstvo jednoznačne verí v úspešnosť rokovaní. Ak chcete niečo dodať, nech sa páči. No, le chef de délégation euh, reprend le discours. Vedúci delegácie preberá oficiálny prejav euh, komisie, avšak ja som sa obracal na vás ako na osobu, ako človeka, ktorý rokuje. Vy tomu veríte, že sa dopracujete k záveru rokovaní? Áno, samozrejme, že tomu verím. O tom vás môžem ubezpečiť. Prepašte, pán predseda, vy ste povedali, že nie ste spokojní s otázkou týka sa energia a ropy. Je jasné, že pokiaľ ide o rokovania o surovinách a energii, rokujeme o mnohých záležitostiach. Sú tu dva typy otázok. Jedna, jedna časť to sú problémy, ktorým čelíme v rámci nášho bilaterálneho obchodného vzťahu medzi EÚ a USA. A potom, sú tu, potom je tu oblasť, ktorá nie je až tak prepojená na bilaterálne problémy, avšak sú to problémy, kde si myslíme, že by TTIP mohol dospieť k eh, vzniku globálnejších pravidel v oblasti obchodovania s surovinami a energetikou. Eh, ako hovorí pán Rubik, vo VTO sú nejaké problémy a práve tieto rokovania by sme mohli využiť na to, aby sme vypracovali pravidla pre 21. storočia, alebo teda pre problémy 21. storočia. Takže prvá časť tejto rovnice sa týka bilaterálnych problémov, ktorým čelíme v obchodovaní so svojimi štátmi tak samozrejme tam tie problémy, ktoré máme, e, týkajúce sa prístupu k materiálom, k surovinám e, v USA, a nejde to len o kapalný plyn a ropu, e, sú to naozaj zásadné problémy, ktorým sa samozrejme venujeme a je to ústredná téma našich rokovaní. Môžem vás ubezpečiť, že to je pre nás naozaj veľmi dôležité. V poriadku, takto som rád. Pán Somelis, ďakujem vám veľmi pekne za všetky vysvetlenia. Tešíme sa na ďalšie kola rokovaní aj na to, že prídete medzi nás na výbor ITRE. Kolegovia, stretneme sa tu zajtra o 9. ráno. Ďakujem pekne.